Good morning, colleagues. Um, we go to... Dobrý deň, kolegyňa, kolegovia. Takže e, bod 1 e, programu e, prijatie programu máme nejaké zmeny. Dnes dopoludne 11 a návrh správy o memorande o porozumení medzi Európskou agentúrou pre operačný manažment IKT systémov v oblasti eh, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom. Ak teda nemáte eh, návrhy, eh, námietky, tak no, to môžeme zradiť na program rokovania. Nemáme tlmočenie do malčiny, chorvačtiny a galčiny. a Elektronické hlasovanie, prosím, dúfam, že máte so sebou karty. Budeme hlasovať o 10. Schválenie zápisnice z 29. novembra a 5. decembra. Ak nie sú žiadne námietky, tak môžeme zápisnicu považovať za prijatú. A teraz e, bod 4 a 5 programu rokovania, prezentácia situácie rokovanie v rámci trialógu 27 e, e, februára sme prijali mandát pre rokovanie o týchto dvoch eh, spisoch. V tej doby pán Diaz de Mera veľmi usilovne pracuje, aby bolo možné rokovanie uzavrieť čo najskôr. Takže pán Diaz de Mera, prosím, informujte nás o aktuálnej situácii eh, týchto eh, rokovaní v rámci trialógu. Pán Mera, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som eh, chcel vyjadriť solidaritu s britským ľudom a jeho predstaviteľmi eh, v nadväznosti na hrozný atentát eh, v Londýne minulú sobotu a chcem vyjadriť veľké polutovanie pokiaľ ide o problémy britských e, orgánov s e, identifikáciou a e, odozdaním tela obete, španielskej obete a atentátu, ktorý ešte, ktorý ešte nebolo odoslané do svojej vlasti. Takže je to nevinná obeď. A pokiaľ ide o e, program tohto stretnutia, chcel by som ešte informovať, že sa realizovali tri politické trialógy, štvrtý sa to bude konať na budúci týždeň v Štrasburgu. A máme tu niektoré e, technické schôdze, niektoré neformálne schôdze. Už sme videli eh, dve správy. To je správa o vstupe a výstupe a o šengenskom eh, priestore a šengenskom systéme. A ešte by som chcel povedať niečo, čo som nepovedal. To, eh, čo, o čom sa hovorilo na trialoge 30. mája, to sa týkalo zmien a doplnenia šengenského kódexu a tam sme hlavne hovorili o bodoch A, B, C. E, tu sa týka európskych e, občanov a dúfam, že dospojeme ku konsenzu e, v tejto veci. Bolo by, bolo by, bola by škoda, keby európsky občania nemali tie isté výhody ako občania e, iných krajín e, v branách ABC. A potom e, sme hovorili ešte o donúcovacích sankciách a o desiatich kompromisných návrhoch rady. To sa ešte rieši. Rieši sa takisto otázka príjmu ešte. podľa parlamentu a e, komisie takisto e, e, sa zdá, že aj rada, že rada by sa chcela trocha odkloniť od toho procesu a parlament je teda iného názoru a takisto sme hovorili o téme, ktorá je v článku 31, to je zadržiavanie a parlament e, si tu zachová svoje stanovisko, to znamená 2 až 4 roky, kým rada chce mať e, tú lehotu 5 rokov, to je teda odklon od tej e, pôvodnej pozície. No a to v súvislosti so špecifickými biometrickými údajmi. Hovorili sme takisto o bilaterálnych dohodách. Pravdepodobne tu e, e, ešte vložíme reviznú doložku, ktorá sa týka 5 rokov, ale táto otázka ešte nie je doriešená, pán predseda. Pokiaľ ide o posledný bod, ten ešte stále je takisto otvorený a e, súvisí s otázkami neumožnenia vstupu, parlament by chcel eh, zachovať eh, ten aspekt alfanumerických eh, údajov, ale rada hovorí o biometrických údajoch a to je ešte predmetom rokovania a kompromisného návrhu. Ja som optimista, pán predseda, a verím, že dospejeme k dohode a to ešte počas súčasného predsedníctva. Chcel by som však sekretariát požiadal, s vašim zvolením, pán predseda, chcel by som však požiadať sekretariát, e, aby e, ani 26. ani 27. nebol žiadny trialog, pretože ja už mám záväzky, ktoré sú veľmi dôležité o ktorých ale nebudem hovoriť tu podrobne, takže by som vás chcel požiadať o toto. Takže vám ďakujem, e, pán predseda, a teraz rád odpoviem na e, otázky kolegov. Ďakujem. E, my sme vzali na vedomie aj to, čo ste povedali ohľadom situácie, ktorá nasledovala po atentátoch v Londýne aj ohľadom dátumov, takže sa chcem spýtať, či sú nejaké otázky ohľadom e, tohto spisu alebo na e, pána spravodajcu. E, predsedníctvo by sa chcelo vyjadriť, prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pánovi Diaz de Mera za jeho vyjadrenie. Ja chcem opäť potvrdiť záväzok rady aj predsedníctva, že by sme chceli uzavrieť tento spis. Veľmi usilovne pracujeme na rade na dosiahnutí kompromisnej dohody, aby sme e, mohli e, dospieť k dohode s parlamentom a uzavrieť tento spis do konca predsedníctva. Chcem poďakovať pánu predsedovi, e, pánu spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom a tešíme sa na spoluprácu pri hľadaní kompromisu ešte do konca malského predsedníctva. Ďakujem. Nikto ďalší sa nechce ujať slova, takže e, chcem poďakovať pánovi Diasovi za dnera za intenzívnu prácu na e, tomto spise. Takže vám ďakujem a teraz môžeme prejsť e, k kódexu únie ohľadom víz. Pán López Aguilar sa usadí a môžeme prejsť tu k prezentácii o tejto téme a o stave rokovaní v rámci trialógu. Ďakujem, pán predseda, za túto príležitosť. Ja som e, sem prišiel práve preto, aby som vás informoval, členov tohto výboru, o aktuálnej situácii e, v oblasti e, revízie kódexu o vízach toto je veľmi dôležitý legislatívny dokument a dúfam, že je aj e, teda ochota e, vypočuť si e, to, že na tomto spise sa vyskytli určité problémy. Od začiatku e, rada e, bola pomerne neochotná spolupracovať s parlamentom na e, tomto spise. Nevytvoril sa jednoducho dobrý duch spolupráce. Európska komisia prezentovala návrh tej televízie pred 4 rokmi, ale vtedy bola politická situácia aj kontext úplne iná než dnes vízový kódex mal byť nástrojom na posilnenie hospodárskej výmeny turist, e, cestovného ruchu a výmeny e, ľudských kontaktov, ale a takisto e, povedzme pomáhať pri riešení krízy, ale na, neskôr sa celý kódex začal komplikovať utečenskou krízou a hrozbou terorizmu. Takže sa to vlastne takto kontaminovalo e, takouto bezpečnostnou hystériou, samozrejme z dobrých dôvodov, e, v nadväznosti na celý rad teroristických útokov, ale v tomto kontexte sa jednoducho nálada zmenila a e, príkladom toho je, že napríklad tie okružné víza boli prakticky úplne vymazané z celkového obrazu. Takže e, hoci cestovný ruch a e, kontakty ľudí boli prioritou, e, bolo by sa predsa len očakávalo väčšie nasadenie zo strany rady, ale bohužiaľ jednoducho to sa stratilo a ten spis v podstate sa zablokoval tá revízia toho kódexu a zjavne v dôsledku prebiehajúcich diskusí o zahrnutí či nezahrnutí humanitárnych víz, ale rada neprejavila ochotu spolupracovať s parlamentom ani v tejto veci, ani v iných otázkach. Pre členov Európskeho parlamentu a mňa ako spravodajcu to nikdy nebolo čierno-biele, to znamená E, žiadna neústupnosť, napríklad v prípade e, humanitárnych víz. E, naopak, my sme boli pripravení vždy spolupracovať a dosahovať kompromis, aby sme odblokovali celú situáciu, ale rada bola odhodlaná zablokovať dokonca aj možnosť akejkoľvek konstruktívnej diskusie o tejto téme a to aj v nadväznosti na stanovisko Koreperu. A potom rada e, oznámila, že žiadne pozmeňovacie návrhy jednoducho nepríjme, že žiadny kompromis e, nebude priateľný. Takže ja som povedal jasne, že nemôžeme akceptovať e, ignorovanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. Napríklad humanitárne víza sú vlastne predpokladom pre ďalšie rokovania. Ale argumentovalo sa tým, že to nie je vhodná doba, vhodné miesto na rozhovory o humanitárnych e, vízach. Potom sa treba spýtať komisie, či je pripravená urobiť osobitný, predložiť osobitný návrh ohľadom humanitárnych e, víz, e, to znamená to, čo sa týka všetkých mimovládnych organizácií a všetkých ďalších organizácií, dokonca církvy, ktoré jednoducho požadujú opakovane Európsku úniu, aby sa vytvorila právna cesta na udelovanie takýchto víz. Tá otázka vyvstáva opakovane za posledné roky. Venovali sa jej spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia. Aj pán Becker z EPP, ako tieňový spravodajca. A teraz vieme, že komisia prišla s návrhom o presídlovaní ako o možnosti diskutovať e, o týchto právnych spôsoboch poskytovania víz. E, my sa však domnievame, že tento návrh e, na presidovanie nie je dostatočný, lebo je geograficky obmedzený a obmedzený na určité kategórie zraniteľných ľudí. To znamená, že sa nehodí na tie situácie, ktoré majú riešiť vo svojej podstate humanitárne víza. Na poslednom stretnutí sme konštatovali, že sa bude ďalej diskutovať e, na rozpracovaní, o rozpracovaní tejto otázky. Komisár Avramopoulos a aj pán podpredseda Timmermans nastojili na tom, že by mala komisia zahrnúť e, humanitárne víza práve do toho materiálu o presídlovaní. Ale Je tu teda to prepojenie medzi e, tým všeobecným uplatňovaním, a to sa týka toho spisu o vízach, a e, spoluprácou pri misií. No a to je niečo, o čom by sme mali konštruktívne diskutovať a na to sme pripravení, aby sme dosiahli nejaký kompromis. Okrem toho, Ochota rady sa teda neobmedzuje len na humanitárne víza, ale aj na e, zastupovanie a zjednocovanie rodín. E, v tomto prípade e, treba urobiť niečo s tými bielými miestami alebo hluchými miestami. To znamená 494 takýchto miest existuje, kde členské štáty jednoducho nie sú prítomné a zastúpené v krajinách, e, na ktoré sa vzťahuje vízová povinnosť. To je takisto téma, o ktorej treba diskutovať v rámci e, toho mandatórneho zastúpenia. Jednoducho existuje nástroj na získanie humanitárnych e, víz. Takže o tom treba rokovať. A pokiaľ ide o malcké predsedníctvo. Ja by som chcel vzdať hold snahám prejaveným malckým predsedníctvom s cieľom preukázať ochotu a pri najmenšom sa pokúsiť pracovať na konstruktívnom riešení. Pretože my už sme videli aj také predsedníctva, ktoré vôbec neboli ochotné spolupracovať s Európskym parlamentom, ale stále ešte je teda priestor, na e, určitú spoluprácu, konštruktívnu spoluprácu a komisia môže pomôcť e, individuálnym návrhom e, pre humanitárne víza buď v rámci presídlovania alebo ináč. Takže tak, aby nakoniec komisia prispela k k tomu, aby sa táto dohoda mohla dosiahnuť a aby sme už konečne tento dokument mohli dopracovať. Bol by som veľmi rád, keby komisia a rada mali niečo k tomu, eh, čo by chceli povedať. A eh, predsa len sa situácia na komisii trocha eh, pozmenila, pretože od toho absolútne negatívneho postoja sa to posunulo k určitej ochote zaoberať sa touto otázkou. Takže e, tá ochota e, rady e, dosiahnuť určitý kompromis je dôležitá. Samozrejme, parlament na to určite bude reagovať pozitívne, najmä pokiaľ ide o tie humanitárne víza zjednocovanie rodín. Ja by som chcel povedať jednu vec jasne. E, Rada v tejto situácii neprejavuje e, žiadnu ochotu pracovať na legislatíve v oblasti e, priestoru spravodlivosti a bezpečnosti. Skôr to vyzerá tak, že chce urobiť krok späť. To je nepriateľné pre Európsky parlament. Ďakujem. Máme tu ešte ďalšie témy ako výpravy privacy a podobne. Takže Monika mene pána Bekera a potom Gerard Depre a potom túto otázku môžeme uzavrieť. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, aj ja humanitárnu situáciu a humanitárne víza, ktoré sa vydávajú v mojej krajine vlastnej za dobrú vec, hoci ide o nesprávnu zložku, pretože aj naďalej túto to stanovisko zastáva EPP a na to, aby sme dašli pozitívne riešenie, to nemôže blokovať, aby obchodníci a turisti nemohli, aby dostali nejaké obnovené pravidlá pre víza. Môžeme to síce urobiť. Ja rozumiem, čo pán Becker chce, aj kolegovia z EPP. Chceli by sme, aby turisti a obchodníci mali zjednodušenú situáciu. Ja si myslím, že je ťažké aby sme hovorili o nejakej hysterickej bezpeč- bezpečnostnej situácie, keď vlastne sa tu, keď tu dochádza k takýmto útokom, že sa nerobia nejaké adekvátne opatrenia, že členské štáty by mali byť aspoň opatrné, aby sa zamýšľali nad vecami, ktoré treba riešiť nezávisle od toho, či humanitárne vízum v tomto kontexte súvisí s touto záležitosťou, ale Jednoducho tá zložka ako taká je nesprávna. Ja si myslím, že sú tu členské štáty, ktoré sú pripravené vystaviť humanitárne vízum, ale Európsky súdny dvor povedal, že Európsky parlament nemôže to nanútiť členským štátom a nemôže, potom čo sme teda e, sa pozreli na to, že tu je v každom štáte vlastný právny systém, nemôžeme im to násilne nanútiť. Takisto si myslím, že sú ďalšie otvorené body, ďalšie otvorené otázky možno, môžem povedať v mene pána Bekera, pokiaľ ide o definíciu rodinnej príslušnosti, príslušnosti právnych aktov, zastupovanie európskych členských štátov, pokiaľ ide o vydávanie členských víz. Mali by sme, potrebovali by sme lepší zjednodušený postup, do akej miery sa dá urobiť jedným riešením, či už pôjdeme cez resettlement alebo cez humanitárne víza. Ja si myslím, že resettlement je tu pre nových, priš, priševších a takýmto spôsobom zabezpečíme prístup do Európskej únie a takýmto spôsobom vyriešime vlastne situáciu pre turistov a obchodníkov. Keď členské štáty nesúhlasia s tým, že by takýmto spôsobom vystavovali víza na hraniciach z krátkodobého hľadiska tie víza pre osoby, ktoré nepoznajú alebo nie sú identifikované, tomu rozumiem, preto v pod, pretože v podstate sa snažia brániť. A z tohto dôvodu myslím, že dnes musíme byť rozumní. Na jednej strane tu je cestovná sloboda, na druhej strane sú tu aj bezpečnostné otázky a aj naše želanie, aby sme mali nejaký právny koridor pre utečencov, ale to sú dva odlišné právne akty. Ja. Prepačte, je tu Helga Stevens a EKR a potom Žerát. Nech sa páči Helga Stevens. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne, prajem vám dobré ráno. Ja som veľmi sklamaná zo stavu záležitosti, pokiaľ ide o túto tému. Začalo to vlastne reformou súčasnej, súčasných ustanovení ohľadne víz. Všetko to malo rýchlejšie fungovať pre občanov. Všetky informácie mali byť udávané na jednej webovej stránke. Potom prostredníctvom tejto webovej stránky sa mali vlastne dávať aj žiadosti SAD. Žiadali, aby humanitárne víza takisto v rámci tohto právneho predpisu boli integrované a komisia bola rozhodne proti tomu. Humanitárne víza sú také, ktoré vlastne na zahraničných konzulátoch sa vydávajú, aby mohol niekto žiadať o pobyt na šengenskom priestore. K tomu sa parlament vyjadril pozitívne, ale Európsky súd nie. Európsky súd povedal, že nie je možné nútiť členské štáty takéto víza vydávať a obmedzená doba turistických víz ako aj víza pre obchodníkov, tie zabraňujú tomu, aby tu bol nejaký dlhý pobyt umožnený. Navrhli sme nejaké úpravy, tak ako to chcela rada a výsledok je taký, že proti tomu rada, komisia a ctení kolegovia, takisto mám pocit, že viacerí tieňoví spravodajcovia medzičasom už nie sú schopní s priebehom vecí a preto by som vás chcela požiadať, pán spravodajca, odstránte všetky odvolávky na humanitárne víza a pokračujte v rokovaniach. Bolo by hanbou, ak by sme na konci legislatívneho obdobia nedokázali zvládnuť túto prácu v celistvosti. Ďakujem pekne a teraz pán Dupre. Ďakujem pekne, pán predseda. Poďakujem sa najprv spravodajcovi. Ako teňový spravodajca som mohol oceniť jeho zaangažovanosť v tejto zložke a jeho snahu zlúčiť všetkých tieňových spravodajcov, aby sme dosiahli kompromis. Takže skutočne mu veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ ide o tú situáciu, ktorú tu máme, tak má pravdu, pretože poprvé rada neotvára veľa možností, pokiaľ ide o zjednodušenie vízového systému, to je úplne jasné. A musíme pokračovať, mali sme tu hlasovanie v rámci našej komis- našho výboru a mali sme mandát Mali by sme ďalej obhajovať naše myšlienky. Takisto nie som, ako to práve povedala pani Stevens. Ja si myslím, že sú tu viacerí, ktorí žiadali veci, ktoré sú teraz v hlasovacom systéme. Je tu väčšina, ktorí si žiadali humanitárne víza. Aj my si to želáme. Otázka teda je, aby sme vedeli, kde sa nachádzame a kde dáme tých ľudí. Nemôže to byť v rámci vízového kódexu, nechce to ani komisia, nechce to ani rada a takisto aj justičný systém povedal, že jednoducho tamto nepatrí. Ale to nám nezabráni, aby náš boj za humanitárne víza pokračoval. Máme jednoducho na tom mandát, aby sme to dosiahli. Ďalší návrh zo strany rady. Tam už sa predložili pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o presídlenie pokiaľ ide humanitárnu admisiu. Takže to je určitá možnosť, ktorá by sa dala využiť. Nechcem povedať, že je veľká. My ju musíme využiť. Na to, aby sme ju využili, čo musíme urobiť podľa môjho názoru, je to, že budeme pokračovať vo vytváraní tlaku na komisiu, aby predložila návrh. Už sme to vlastne hovorili od samého začiatku. Teraz otvorila rada malé dvere, malé dvierka a my musíme žiadať od komisie, aby otvárala tieto dvere, ak to je možné viac a my ich budeme podporovať. Takže ja poviem to celkom jasne. Budeme pokračovať v rokovaní. Pokiaľ ide o vízový kódex na základe toho mandátu, ktorého máme a paralelne k tomu budeme tlačiť na komisiu, aby urobila taký návrh, pretože jednoducho rada už naznačila, že tu je možnosť v inej zložke a ja som presvedčený, že ak vydržíme v tomto našom snažení, tak budeme mať návrh zo strany komisie a dosiahneme taký výsledok, ktorý bude pozitívny a myslím, že takýmto spôsobom sa nám podarí dosiahnuť vý, pozitívny výsledok, tak na otázke, pokiaľ ide o humanitárne víza pokiaľ ide o vízový kodex. Takže dôverujem nášmu spravodajcovi, že túto žiadosť komisii predloží extrémne jasne, pretože my vieme, že už sú tu otvorené tie dvierka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Máme veľmi málo času a musíme teraz prejsť k e-privacy, elektronickej privacy a budeme teda pokračovať potom hneď aj s ďalším bodom a teda prejdeme hneď našej spravodajkyni Anne-Marie Sorensen. nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne kolegovia a kolegyne, ide o prvú prezentáciu nových, e, nového nariadenia o e-privacy. Chcem sa poďakovať komisii, pretože pracovali sme na tomto texte a súhlasíme, dohodli sme sa na tom, že komisia vlastne predložila relatívne dobrý návrh pre ďalšiu prácu. Je to veľmi dôležitá legislatívna časť, pretože pokiaľ ide napríklad o ochranu dát, čo súvisí s GDPR a takisto sa to má implementovať v rovnakom časovom horizonte ako GDPR, čím sa vlastne dostávame do veľkej časovej tiesne, pokiaľ ide o tú lehotu pre GDPR, to je maj budúceho roka. A teraz pripravujeme túto správu a urobili sme viaceré predbežné stretnutia. Chcem sa poďakovať za spoluprácu v prvom rade úradu pre dohľad nad ochranou údajov podľa článku 39, ako aj, Európske, ako aj pracovnej skupine z Európskeho kódexu pre údaje a Stretli sme sa s viac než 80 zúčastnenými partnermi, pretože keď komisia prezentovala túto zložku, tak bolo úplne jasné, že to bude kontroverzne, ak sa na to pozrieme z pohľadu užívateľov, pokiaľ ide o tú vysokú mieru ochrany údajov, ale zo strany priemyslu, ktorý žiada to prepojenie eh, vo vzťahu k GDPR, ako sa to dá implementovať a tak ďalej. Takže ja si myslím, že teraz máme už jasnú predstavu o celom tom kontexte, pokiaľ ide o tie záujmy aj kontroverzné body. A čo nás teraz zaujíma, je ten problém, pokiaľ ide o vzťah s GDPR, je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak GDPR bude vychádzať z článku 8 dohovoru o ľudských právach, tak potom vlastne ochrana údajov zase vychádza z článku 7. Ide tu o ochranu súkromnej komunikácie, nielen súkromných údajov, ale celého komunikačného procesu. A súčasná smernica bola vypracovaná ešte v časoch, keď sme ešte nemali smartfóny a sociálne médiá. A teraz ten záver sa má rozšíriť aj na toto, pokiaľ ide o ochranu údajov cez komunikáciu formou Skypu alebo Messenger a tak ďalej. Preto je veľmi dôležité to pre všetkých tých, ktorí využívajú túto komunikáciu je úplne jasné, že spotrebitelia očakávajú, aby sme urobili dobrú prácu a zabezpečili vysokú mieru ochrany, pokiaľ ide o toto nové elektronické prostredie, hoci tie obavy sú veľmi vysoké, ktoré vieme, ako to preukázal prieskum, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby sme našli správnu vyváženosť, pokiaľ ide o inovácii, pokiaľ ide o rozvoj nových technológií. A v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby sme teda mali nariadenie a nie smernicu, pretože ak sa pozrieme na digitálny jednotný vnútorný trh, tak je úplne jasné, že tie pravidla by mali byť rovnaké vo všetkých krajinách, nezávisle od digitálneho prostredia a ešte stále tu máme možnosť zobrať do úvahy to, kde vlastne národné štáty majú svoju právomoc, pokiaľ ide o národnú bezpečnosť, to je úplne jasné, ale zároveň potrebujeme rovnaké pravidla a preto potrebujeme nariadenie. A zároveň Chceli by sme e, sa zhostiť tej najdôležitejšej úlohy nášho výboru, aby sme urobili všetko preto, aby ustanovenia v tomto konkrétnom ustanovení boli v súlade s GDPR. A to je vlastne aj veľká obava pre priemysel, pretože oni momentálne implementujú GDPR a žiadajú ako to bude súvisieť, musíme robiť všetko preto, aby to bolo v súlade. Nechceme mať nejaké nové interpretácie článkov GDPR, my chceme to doplniť a nie je dostatočné, ak by to malo nejaký iný záber. Takisto si treba uvedomiť, že tu máme e-privacy nielen v prípadoch, kde informácia sa vymieňa, ale aj pokiaľ ide o tie zariadenia, zariadenia, ktoré využívajú spotrebiteľa, pretože my všetci vieme, že naše smartfóny, dokonca aj televízory v našich miestnostiach majú obrovskú kapacitu na zber informácií a budú to dávať ďalej bez našej vedomosti, takže musíme to takisto riešiť. Čiže tak ako v prípade GDPR, našim cieľom je, aby sme sa jasne sústredili na súkromnú sféru, ktorá má byť paušálne nastavená a zároveň určitým základom bude to nariadenie vidíme, že tu potrebujeme individuálny súhlas, a je veľmi dôležité sa pozrieť na túto situáciu, pokiaľ ide o súkromnú komunikáciu na rozdiel od GDPR, pretože pri GDPR vidíme, že tu je aj záujem priemyselnej sféry, ale pokiaľ ide o súkromnú sféru, ide o súkromnú fyzickú osobu, ktorá má právo rozhodnúť sa. A takisto sa kriticky pozeráme aj na návrh komisie. Sú tu niektoré záležitosti, ktoré možno nie sú až také jasné, sú tu kontroverzné otázky, sú tu niektoré záležitosti, ktoré napríklad pokiaľ ide o článok 29, tá pracovná skupina podľa článku 29 dala dobré usmernenia, pokiaľ ide o hľadanie lepších riešení, takže začíname teraz pracovať na tomto. O dva týždne 21. júna ma, zamýšľame prezentovať celú správu a budeme mať diskusiu v rámci výboru, kde vlastne budeme hovorať o pozmeňujúcich návrhoch pred letnou pauzou a po letných prázdninách, keď sa vrátime, už budeme mať priprave nú prácu. Začneme teda s tieňovými spravodajcami hneď v septembri, pretože čo chceme, chceme, aby sme dodržali tento časový harmonogram a takéto estonské predsedníctvo očakáva prácu na intenzívnu prácu aj na tejto téme, aby ten digitálny trh sa pohol dopredu čo možno na Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom ktorí sú zaangažovaní, napríklad pán Bony, s ktorým sme zorganizovali 4 okrúhle stoly. Musím povedať, že to boli veľmi intenzívne dni a je veľmi dôležité, aby sme pokryli túto záležitosť, aby sme pochopili, že kde vlastne tie jednotlivé záujmy sú. A dúfam, že budeme mať intenzívnu prácu, spoluprácu a ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Mária. Dlho sme čakali na túto zložku a som rád, že organizujete tieto okrúhle stoly, pretože ja som nevyčlenil dosť času na túto prvú výmenu názorov. Máme dosť málo času dnes do poludnia a využíme teda ten čas rozumným spôsobom. Mám tu prihlásených troch kolegov, pán Bony, pani Stevens, pán Albrecht. Môžem pani Intveld, ešte niekto by sa chcel dnes vyjadriť a potom ukončím ten zoznam. Prosím vás, naznačte, keď sa chcete vyjadriť. Dobre, takže ďakujem. Pán Bony, ďakujem pekne, veľmi stručne. Chcem sa poďakovať komisii za prezentáciu. Chcem sa poďakovať spravodajkyni len za jej úvodné slova, ale za zorganizovanie tých štyroch okrúhlych stolov bolo to veľmi plodné a ukázalo nám to, že je táto téma veľmi komplikovaná. A takisto nám to ukázalo, že potrebujeme toto nariadenie ako nariadenie, nie ako smernicu. Takže musíme spolupracovať a musíme nájsť riešenia, pokiaľ ide napríklad o implementáciu GDPR, ako to súvisí s GDPR a na druhej strane, pokiaľ ide aj o elekt- elektronický kódex pre, pokiaľ ide o kódex pre elektronickú komunikáciu. Myslím si, že musíme pochopiť náš cieľ v plnej miere, musíme urobiť všetko preto, aby dôvernosť a bezpečnosť komunikácie bola zabezpečená a takisto musíme zvážiť to, že do akej miery je bezpečná komunikácia terminály koncových spotrebiteľov v rámci elektronickej komunikácie, to je veľmi dôležité, ale takisto musíme zvážiť aj to, že ako chceme spojiť tie náhla- pohľady, ktoré súvisia s plným dodržiavaním základných práv a možnosťami využívania údajov na to, aby sa život ľudí zjednodušil. A takisto máme určité obavy, to je samozrejme už otázka, ktorá súvisí s časom kedy toto nariadenie by malo vstúpiť do platnosti, zároveň ako GDPR. A otázka teda, ktorá tu je, je, že či bude možné reálne implementovať aj z technického hľadiska túto vec. Na druhej strane potrebujeme zvážiť to, že do akej miery článok 11 má vyzerať, pretože mám viaceré obavy, ktoré súvisia s tým, že tu nie sú jasné možnosti pre členské štáty, aby zmenili alebo zmenili jeden z tých možných scenárov, ktorý zniž, ničí kompletnú harmonizáciu tým spôsobom, že e, tu sú ich vlastné riešenia na národnej úrovni. Na druhej strane musíme sa pozrieť aj na to, že aký druh neúmyselných dopadov to bude mať, takisto aj pre biznis modely a tie zvyky, ktoré spotrebitelia a využívateľia internetu majú. Takže myslím si, že na druhej strane musíme si uvedomiť, čo to znamená, že nesledujte ma, don't track me, to je veľká výzva, kľúčové smerovanie, ale na druhej strane, ako pracovať s partnermi, a nie len v tom ohľade, aby sme dali nejaké možnosti, pokiaľ ide o aktívnu slobodnú voľbu pre spotrebiteľov, ale na druhej strane potrebujeme aj určité stimuly pre spotrebiteľov, aby to bolo v prospech dôvernosti. Budeme analyzovať body a budeme sa snažiť postupovať tak, ako chceme. Kolegovia, ja hovorím v mene Dan Daltona z EKR. On sa ospravedlňuje, nemôže tu dnes byť. EKR a jej stanovisko je nasledovné. Sme skeptickí, pokiaľ ide o navrhovanú úpravu pravidel. Naše hlavné obavy sú, že treba prispôsobiť toto nariadenie príliš rýchlo a to ešte v súvislosti s GDPR v máji roku 2018. Preto nie je jasné, či kolegislátore na úrovni Európskej únie, ako aj úrady členských štátov, ktoré budú musieť implementovať tieto pravidlá členské a takisto aj podniky, ktoré budú musieť i privacy a GDPR pravidla uplatniť, či skutočne môžeme očakávať, že budú včasne pripravení. Zároveň, pokiaľ ide o prípravu GDPR, podniky a inštitúcie teraz súťažia, aby sa pripravili na tento proces. Dan Dalton z EKR si myslí, že by bolo lepšie oddialiť i privacy a treba preskúmať najprv dopady a možné defekty negatívne stránky GDPR Ďalej, pokiaľ ide o záber aplikácie, pokiaľ ide o začlenie OTT a postranné služby, toto nariadenie môže mať nechcené dopady a môže to jednoducho utlmiť podniky, predovšetkým pokiaľ ide o startupy. Takisto to bude oveľa ťažšie, pokiaľ ide o zastavenie rastúcej radikalizácie na internete, pretože tieto druhy služieb nebudú môcť byť monitorované. Takisto pokiaľ ide o informáciu a ich spracovanie, pokiaľ ide o internet vecí, to môže byť takisto postihnuté. Potrebujeme väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o záber, do akej miery tieto metadáta sú pokryté rovnako ako aj obsah. Ďalej e, sú tu viaceré obavy, pokiaľ ide o kuky a ďalšie záležitosti, pokiaľ ide o zavádzanie horizontálnych e, browserových služieb a tí, čo dávajú reklamu, budú mať problém e, sústrediť sa na cieľových, cieľových poslucháčov. Takisto aj pokiaľ ide o obsah, ten sa bude pravdepodobne ťažšie získavať, pokiaľ ide o záležitosť internetu vecí. A preto Dan Dalton si myslí, že by sme mali ako minimál, minimum mať viaceré východiska, pokiaľ ide o data tracking. To by sa týkalo nielen spotrebiteľského obsahu, ale aj legitímnych záujmov v zmysle bezpečnosti. Ďakujem. Thank you. And the shadow is Sophie please. Yes, thank you. Sophia Thank and congratulate the rapporteur. Chcem poblahoželať spravodajkyni za pragmatický prístup, veľmi komplexný e, na zložka. E, ehm, musíme zabezpečiť, že plne chápeme rozsah a dopady a prepojenia s ďalšími zložkami. A tiež otázka, aby sa to z GDPR neprekrývalo, ale aby to neboli medzery. Viem, že sú tu určití aktéry, ktorí tvrdia, že toto nepotrebujeme vôbec, že máme GDPR a že všetko je v poriadku. Ja si to nemyslím. Myslím si, že sú tu oblasti, ktoré treba regulovať Musíme však byť veľmi presní, pokiaľ ide o rozsah. Druhá poznámka. Myslím si, že treba jasne demonstrovať, aká je hodnota údajov dát, ich ekonomická hodnota. Hovoríme o ochrane občanov, spotrebiteľov, hovorí sa o inováciách a rozvoji, ale čo si čo zriedkavo diskutujeme, je, že osobné údaje, vrátanie metadát, majú ekonomickú hodnotu. Služby sú často akoby zadarmo, ale platíme svojimi e, osobnými údajmi. Na to treba pamätať, keď sa pozeráme na tento návrh a na dopad e, na e, nariadenie o dopadoch. A posledná poznámka, myslím si, že potrebujeme viac informácií o, o oblastiach, ktoré sa veľmi ťažko predpovedajú ich vývoj. A jedna z otázok, ktorá bude veľmi ťažká na reguláciu, je monitorovanie ľudí na otvorných priestoroch. Bude veľmi zložité toto upravovať je to čosi, čo určite nemôžeme riešiť, že si budeme vyžadovať súhlas, informovať ľudí. Bude to veľmi zložité. A potom posledná vec, pokiaľ ide o súhlas, ako povedal spravodajca, ako povedali tieňoví za EPP, kontrola by mala byť vlastne u osôb samotných. Súhlas je veľmi dôležitým prvkom, ja chápem, že pre určité firmy je to zvláštne, ale poviem, čo som už povedala, ak váš obchodný model vychádza z toho, čo, že robíte niečo, čo nechcú vlastne vaši klienti, tak niečo s vašim modelom nie je v poriadku. Ale viem, že mnohé modely sú založené na modeloch, službách, ktoré ľuďom dávajú určitú ochranu. Dúfam, že tu vzíde nariadenie, ktoré uspokojí maximálne množstvo e, zúčastnených, ale možno nie všetkých, ale budeme na tom tvrdo pracovať. Jan Albrecht teraz ako za, stieňový za zelených. Tiež chcem poďakovať spravodaj knihy za e, tú predošlú prácu, za dobrú spoluprácu s tieňovými snaha o spoluorganizovanie tých predbežných stretnutí, to bolo veľmi nápomocné. Tiež by som rád podporil snahu aby dodržovať e, časový rámec, pretože na záver musíme vedieť, kde sa nachádzame. Ak by každý mal e, dosť času na uvedenie do praxe, v prvom rade potrebujeme prijať tieto zákony a to je veľmi dôležité prijať e, ich spôsobom predtým, než sa bude uplatňovať GDPR inak. Aplikácia sa začne a nikto nevie, čo zíde potom v oblasti e-privacy. Chcem tiež zdôrazniť, že nariadenie o elektronickej americkej e, súkromnej komunikácii. Ide o, o, o stiahnutie e, smernice e, e-privacy. Mm, tu je osobitná oblasť komunikácia, súkromie, ochrana osobných údajov. A dôvod, prečo ich to nahrádzame, je podobný ako u GDPR, že chceme mať radšej jeden dobrý jednotný e, štandard a právny nástroj, než 28 rôznych jej interpretácií a transpozícií v členských krajinách. Samozrejme by sme tiež chceli zaviesť rovnaké mechanizmy s úradmi o ochrane údajov na európskej úrovni a takisto sankčné právomoci. Táto oblasť v každom prípade je regulovaná a má to svoje dôvody. Ide o, o súkromie komunikácie, dôvernú komunikáciu a to je veľmi dôležité v, dnešných, e, v dnešnom období a tiež e, v budúcnosti, kedy tu bude internet veci, ja si nemyslím, že niekto by akceptoval nariadenie o e-privacy, ktoré by súkromie chránila slabšie než existujúca smernica o e-privacy. Celkom jasne treba ukázať, že pracujeme na našich pozmenujúcich návrhoch. Rada takisto na všeobecnom prístupe Osobitne potom diskutujeme otázky, ako chceme toto technicky urobiť priechodnejšie, aby sme mali komunikáciu medzi e, kontrolnými orgánmi a subjektami v oblasti osobných údajov v prípade neudelenia súhlasu a že tieto pravidla e, lepšie uplatníme na tie procesy, ktoré v takomto spôsobe v minulosti neexistovali osobitne E, komunikačné služby, e, služby nad rámec balíčkov e, prednapojenia online, offline, Wi-Fi, Bluetooth. O týchto veciach treba hovoriť. Všetky návrhy, ktoré by znížili štandardy smernice o, o súkromí v elektronickej oblasti, keď ľudia vidia, že sa tu všade v ich e, komunikácii veci e, dosledovávajú, potrebujú viac kontroly nad týmto, než menej. Ide samozrejme tiež o praktické otázky. Prosím, komisia, len minútku. Na záver slovo dostane potom Marit, takže nech sa páči komisia. Toto bola veľmi zmysluplná výmena názorov. Osobitne si vážime z váš záujem o túto problematiku. Najprv chcem povedať čosi o rýchlom prijatí. Táto metóda sa nelíši od nejakých ďalších návrhov. Je to návrh ktorý je revíziou uh, existujúceho právneho nástroja. Určite o ňom to môžeme diskutovať v časovom výhľade, ktorý parlament zaviedol. Je tu dobré načasovanie s uh, gestorským a výborom i ďalšími. my sa snažíme tiež predsedníctvam pomôcť v plnení paralelnom, pretože to by bolo naozaj nápomocní. Snažíme sa spolu s zákonodarcom pomáhať. Nejde tu o rýchlosť, ide tu o zmysluplnosť, o prijatie e, čo najbližšie k tomu implementačnému dátumu v prospech e, podnikov. Viac než koľkoľvek iného, bude to totiž, budú to tie isté časti podnikov, ktoré sa budú zaoberať ochranou údajov, a súkromia. Dobre by bolo mať prístup spolu s zákonodarcov už v máji 2018 pokiaľ ide o údaje, nie sú to len dobré e, obchodné modely. Ide o lepšie použitie údajov, takže ide tu iný trh, aby e, trh riešil dáta a potom ešte technická pomoc. Viem, že vy máte množstvo stretnutí a radí prispiejeme k vašej práci. Mari, e, na záver. Na záver chcem poďakovať všetkým tieňovým a za spoločnú prácu, osobitne Komisia bola veľmi otvorená e, v diskusie. Dúfam, že bude pokračovať v tomto štýle. Návrh správy sa predloží 21. júna. Ďakujem vám za vašu spoluprácu. Pripravte si elektronické hlasovacie kartičky, pretože hlasovanie začne o minútu. Colleagues, if you take your seats, we'll begin the... Ak by ste si prosím e, sadli, kolegovia, začneme hlasovať. Štyri hlasovania. Prvé hlasovanie, kde je spravodajcom pán Petersen. Začneme e, kde ide o vytváranie orgánu európskych regulátorov pre elektronickú komunikáciu BEREK. Pozmeňujúci návrh 35. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Dám vám ešte čas, aby ste sa zabehali pri prvom hlasovaní. Monika, chceš si presadnúť? Prosím o, trpezliv, o trpezlivosť, ak nefungujú ešte vaše hlasovacie prístroje. Končím hlasovanie. Príjima sa. 14. Pozme si na 14. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 15. Končím hlasovanie. Príjima sa. 16. Hlasujme. Šestnáct a tridsať sedem. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Sedemnáct. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 1. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 20. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis 2. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa 23. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa 24. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa 42. Končím hlasovanie. Príjma sa 43. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zavieta sa 26. 25. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 26. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 27. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 28. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 29. Končím hlasovanie. Príjima sa 30. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 31. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 1, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa pozmeňujúci návrh 2, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa trojka. Končím hlasovanie. Prijíma sa 4. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 5. Končím hlasovanie. Prijíma sa 6. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 7. Končím hlasovanie. Príjma sa pozmeňujúci návrh 8. Končím hlasovanie. Príjma sa. 10. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 11. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 12 a 34. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 13. Končím hlasovanie. Príjima sa. Elektronicky posledné hlasovanie. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 38 za, 2 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme pánu Petersonovi, ktorý bohužiaľ ale dnes sa nemohol dostaviť. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Opätovne z dielne pána Petersona, si návrh 40, hlasujme. Hlasujme. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté pozmenujúci návrh 18.42. Eh, 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijaté. 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 23 a 53 do 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 25 a 61 vedna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenia a pozmenujúci návrh 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 2. Kon- za- otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 3 a 28 do 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 29, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 4 a 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 5, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 6 a 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A e, konečné hlasovanie podľa mňa, prosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 26 e, 14, e, jeden sa zdržal. Takže minútku e, si urobíme prestávku a mm, otvoríme si ďalší hlasovací zoznam. And this is a single vote, uh, the rapporteur, Mr. Bo jednotlivé hlasovanie. E, pán e, Boni je spravodajca a je to mm, zmena doplnenie e, nariadenia 1922-2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, včasné varovanie a hodnotenie rizik pri nových psychoaktívnych látkach. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté 39 eh, k jednému, eh, takže pánu Bonimu gratulujem. A teraz je súčasťou balíka eh, v podstate tá istá téma, ale trochu odlišné. Sú tam minimálne E, kriminálne postihy v prípade e, pašovania drog a ide tu o definíciu drog a e, týka sa to medzi inštitucionálnych rokovaní, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 39 za jeden proti, jeden sa zdržal. Gratulujem e, Tereze Hughes, ktorá tu nie je. A teraz E, záverečné hlasovanie. Treba ešte prečítať jednu veľmi nudnú vec, takže prosím, majte so mnou trpezlivosť, ale musím to e, prečítať. Toto je záverečné hlasovanie, ktoré sa týka memoranda o porozumení medzi Európsku e, agentúru pre prevádzkovanie veľkých IKT systémov a Eurojustom a musím e, prečítať e, to úvodné ustanovenie. 19. apríla rada e, sa rozhodla konzultovať parlament parlament ohľadom vykonávacieho rozhodnutia rady, ktorým sa schvaluje záver Eurojustu, pokiaľ ide o memorandum o porozumení medzi EU-LISA a Eurojustom E, implementačné rozhodnutie je opatrenie na základe EKI a vychádza z kapitoly 6 e, o XTU e, a v súvislosti s judikatúrou ECR a rady dala 3 mesiace na parlamentu na to, aby predložil svoje stanovisko a to podľa článku 51, takže neviem, či sú proti tomu e, nejaké e, námietky, e, že nebudem teda čítať celý ten text, 10 minút, dobre, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 37 za 1 proti, 2 ja sa zdržali. Ďakujem všetkým. Ďakujem kolegyňa a kolegovia, takže tým končím hlasovanie. Ďakujem vám za trpezlivosť. Dobrý deň. We will just pause. We have a item at 10. O 10.30 máme ďalší bod, e, to je bod 12 a 13, takže si urobíme krátku prestávku. Je tu pritom, bude tu pritomný uh, e, zástupca italianského ministerstva. Ak vás tento bod nezaujíma, tak prosím e, v tichosti môžete odísť a my budeme potom pokračovať 10.30.

Uh, Kolegyne a kolegovia, ak by ste sa prosím usadili, aby sme sa pripravili na ďalší bod, e, to je bod 12 a 13. Ja som veľmi potešený tým, že môžem privítať pána Domenika Mancione, e, zástupcu štátneho tajomníka ministerstva vnútra Talianska. Som veľmi rád, že prišiel na výmenu názorov dnes, to je e, skombinované s dôležitou misiou Libe e, o migrácii a azyle do Talianska 18. a 21. apríla 2017 delegácia Libe, kde, ktorú viedla pani podpredsednička tohto e, výboru, pani Barbara a pán López Aguiar. E, to bola misia na zistenie situácie priamo v teréne, pokiaľ ide o implementáciu e, politik EU v oblasti e, migrácie a azylu. Takže ide o to, aby sme sa dozvedeli aktuálne situácie v tejto oblasti. Boli teda navštevy v táboroch pre utečencov a v bodoch, kde sa vyloďujú utečenci a potom ešte e, samozrejme bolo predmetom záujmu aj hotspoty. E, bola prezentácia talianských orgánov, medzinárodných e, organizácií, ACR, agentúr Európskej únie a mimovládnych organizácií. Takže o tom budeme hovoriť v priebehu diskusie. Delegácia e, prišla s mnohými odporúčaniami a zisteniami a je dôležité nastoliť dialog, takže som veľmi rád, že sú tu zástupcovia Talianska prítomní a chcem e, tejto diskusii venovať maximum času, preto môj úvod bude stručný, e, aby dostali slovo členovia delegácie, tí, ktorí sú tu dnes prítomní. Takže by som vás chcel požiadať o vaše vyjadrenie. Na začiatok možno stručnejšie, aby sme mali čas na diskusiu s poslancami o tom, čo oni videli, zistili a aby sme umožnili túto interakciu, ktorá určite bude prínosná. Takže vás požiadam o také úvodné vyhlásenie ohľadom aktuálnej situácie v hotspotoch, ako teda vnímate situáciu v Taliansku a potom budeme diskutovať. Vidím, že prichádzajú ďalší poslanci, takže vám ďakujem za to, že ste prišli a e, samozrejme sme veľmi radi, že ste tu a dávam vám slovo. <clears throat> E, Ďakujem, pán predseda. Takže ja som veľmi rád, že mám možnosť byť tu dnes a hovoriť e, o aktuálnych témach, o ktoré nám dnes ide. Treba povedať, že výbor Libe prišiel do Talianska relatívne nedávno. Už e, sme mali možnosť Um, spoločne riešiť celý rad otázok, ktoré s touto témou súvisia. A zameriavali sme sa najmä na tri body, ktoré sú pre nás obzvlášť dôležité. Jednak e, politika hotspotov, tam mala, mal výbor možnosť presvedčiť sa priamo e, v teréne, e, napríklad v hotspote v auguste v Salome a v ďalších E, samozrejme sú aj ďalšie e, hotspoty u nás a ďalšie sa vytvárajú, takže členovia výboru mali možnosť oboznámiť sa so situáciou. E, pokiaľ ide o tú, o, o tú myšlienku hotspotov, legislatíva EÚ to neupravuje nejak vyslovene podrobne a konkrétne v Taliansku ide o veľmi špecifickú otázku Ide vlastne o mm, centra alebo mm, centra príjmania utečencov, ktoré, sú, ktoré nie sú nepodobné ostatným takýmto podobným e, e, centrám. Napríklad e, máme na Sicílii, v Kalábrii, Púli, v Kampánii. A sú to vlastne centra, ktoré vznikli z logistických dôvodov, pretože väčšina tých akcií prebieha v e, tej e, stredomorskej panve a e, sú to teda regióny, ktoré sú v tejto oblasti a kde sa pohybujú jednak vojenské plavidlá talianská, jednak plavidlá colnej správy a policie. A to Eh, bolo súčasťou aj rozhovoru z eh, kolokvia z Libe eh, táto informácia. Takže sú to centrá, kde, kde prebieha identifikácia. To samozrejme vytvára právne problémy, pretože sa to musí všetko stíhať v určitom časovom termíne a to e, pre nás, e, ale aj pre iné členské štáty e, samozrejme znamená zapojenie orgánov činných v trestnom konaní, súdnych orgánov a tieto mechanizmy, ktoré sme implementovali, sú do istej miery flexibilné a vlastne sa tam zabezpečuje vďaka hospodom aj istá mobilita. Naše policajné zložky. Eh, nakoniec eh, teda dosť sú schopné eh, identifikovať všetkých ľudí, ktorí sa vylodili na našom území. A to aj napriek určitým, povedzme, negatívam. V každom prípade je to veľmi užitočná činnosť žiadny mechanizmus alebo žiadny, e, žiadna štruktúra na e, príjmanie e, utečencov nemôže dobre fungovať, ak nevieme, aký počet a aký typ ľudí prichádza. Po druhé, ide o to, že čoraz častejšie sa kladú požiadavky na e, to, aby to príjmanie utečencov bolo prepojené aj s bezpečnostnými aspektmi. E, vzniká celý rad európskych programov v tejto oblasti, aj keď e, doposiaľ ešte nie sú zďaleka dokonalé, napríklad mechanizmus na relokáciu a tie vytvárajú vlastne isté prepojenie medzi týmito dvoma aspektmi presídľovanie, relokácia, to je teda niečo, e, e, čo už bolo zavedené, ale nevie sa ešte stále presne, napríklad, ktorí presne ľudia by mali teda byť, e, ktorí, kto, kto sú tí ľudia, ktorí sa vlastne relokujú. A to znamená, že tá relokácia sa odvíja od počtu ľudí, ktorí sa vylodili na našom území. Ako viete, aj minulý rok v podstate tá stredomorská cesta e, bola tou e, najčastejšie využívanou v prípade migrantov z e, juhu a východu Afriky. Potom je tu ďalší aspekt, ktorému sme sa venovali a ten sa týkal mimovládnych organizácií u nás e, sa e, na základe niektorých e, vypočutí v parlamente vytvorila aj istá polemika ohľadom mimovládnych organizácií. Výbor na ochranu Senátu nášho parlamentu dospel k niekoľkým záverom, tomto smere. Podľa nich aktivity mimovládnych organizácií sú natoľko diversifikované a e, komplexné, že e, to nakoniec môže e, viesť k tomu, že sa vytvorí v podstate nežiaducí kanál, povedzme, humanitárnej pomoci, ktorý môže, povedzme, E, do istej miery e, kolidovať e, s tými oficiálnymi systémami humanitárnej pomoci členských štátov. Samozrejme, ja si myslím, že každá iniciatíva je vítaná, ale skutočne tá hlavná zodpovednosť nie je na pleciach mimovládnych organizácií, ale príslušných e, orgánov. E, problém nie je e, to samotné zachraňovanie ľudských životov, je to právny problém a v podstate je, ide o to, že tie hlavné tri body, kde sa zachraňujú utečenci, to je Sicília, Kalábria um, a ja chcem ešte povedať, že e, nám chýba e, štruktúrovaná, štruktúrálna odpoveď e, na túto situáciu. My vo všetkých verejných diskusiách každý deň hovoríme, že migrácia prestala byť, povedzme, akousi výnimočnou situáciou. To už nie je anomálna situácia. Ehm, stalo sa to e, niečo, e, čo už možno, čo už má štruktúrálnu povahu. Ehm, to znamená, e, že napríklad v Stredomorí je to takéto povahy, ale tá odpoveď, ktorú sme na to doposiaľ boli schopní dať, nie je štruktúrálnej povahy. No a tretí bod o ktorom sa diskutovalo a ktorý je predmetom diskusie a aj predmetom určitého súhlasu alebo povedzme určitej zhody medzi talianskou stranou a e, členmi e, misie LIBE. Ten sa týka e, dublinského systému a E, ide tu o e, pozmenenie tohto systému vzhľadom na tri také kritické aspekty, ktoré sú veľmi dôležité pre Taliansku. Jednak e, ide o to, aby nebol celý ten proces komplikovaný. Potom ide o to, o zodpovednosť krajiny vstupu a potom ide o e, potrebnú e, flexibilitu a solidaritu, flexibilnú solidaritu. Toto ja dosť dobre nechápem, najmä z ľudského hľadiska. Buď teda solidarita existuje, alebo neexistuje. Takže to je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pekne. Veľmi ste nám pomohli, pretože tu môže dojsť k interakcii Spomenuli ste pána Aguilára, takisto aj ďalších, ktorí boli v delegácii. Ja si uvedomujem, že chcete teraz začať s tými informáciami, ktoré ste vypozorovali vy a možno by ste mohli na záver reagovať na niektoré tie otázky, ktoré sa spýtajú poslanci. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Teším sa, že vás vidíme. Vítajte medzi nami. Budem hovoriť po anglicky, potom, čo sa vám poďakujem takto po taliansky. Nielen za to, že ste prišli, ale takisto aj za vašu podporu. Ide o <laughs> situáciu, ktorá je veľmi bolestná a veľmi vážna. A vlastne takýmto spôsobom to oprávňuje aj tú delegáciu, ktorá tam bola. Takže budem hovoriť po anglicky, pretože ja mám poznámky napísané e, e, napísané poznámky v angličtine na základe draft report. E, Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom a členom, hlavne talianským úradom za... Boli sme tam teda skutočne kvôli dobrému dôvodu, mali sme delegáciu, kde boli spojení viacerí členovia zo všetkých politických skupín a išlo o situáciu, ktorá si zaslúžila preskúmať. A tá skúsenosť, ktorá, ktorú sme tam zaznamenali, bola skutočne taká informujúca. A ako poslanec Európskeho parlamentu som nikdy nezažil nič podobné. Hlavná vec bola výmena názorov s úradmi, ktoré sú zaangažované do manažmentu utečeneckej krízy, pokiaľ ide o tú najzraniteľnejšiu časť hranice externých hraníc Európskej únie. Talianské hranice predovšetkým pokiaľ ide o tie hotspoty. Ja by som teda zdôraznil význam výmeny názorov, kde sme rokovali s e, úradom prokurátora a zastupcami justície v Katánii a bolo to pre nás veľmi zaujímavé. Informovali nás o tých pátracích akciách zo strany talianských úradov a ja zdieľam ten názor, že solidarita je potrebná Chcel by som povedať, že solidarita už nie je iba nedosiahnutelná chiméra. Od vstupu platnosti Lisabonskej zmluvy už tomu tak nie je a skutočne nemá význam Nedá sa pochopiť, prečo toľko členských štátov nedostojí svojim záväzkom v oblasti solidarity voči takým krajinám ako Grécko a Taliansko, ale teda teraz hovoríme o, o Taliansku bez nejakých dopadov, ktoré sa dajú predpovedať na základe dohody medzi Tureckom a Európskou úniou. Pretože ide tu momentálne o takú odbočku, ktorú využívajú tie nelegálne mafie, ktoré dovážajú utečencov z Líbie a ostatných krajín a títo ľudia musia ísť skutočným peklom. Takže na záver sa podelím iba o pár poznámok so zvyškom poslancov, ktorí vlastne zažili na vlastnej koži tieto delegácie. Chcel by som teda vyjadriť konkrétne, talianskej vláde UNHCR ako európskym agentúram a miestnym úradom v Katánii a Kusta Pocala a ne, mimovládnym organizáciám a orgánom, ktoré skutočne pomáhajú a snažia sa pochopiť a riešiť učenskú krízu v Taliansku, takže ďakujem im všetkým. A po druhé, my všetci chápeme, e, ako ste zhodnotili tú ťažkú situácie, kde musíte zvládnuť také veľké počty utečencov, a vlastne na tých najhlavnejších vstupoch utečencov do Európy sú tu veľké obete, ktoré prinášajú talianské úrady, ale je, je tu najnová legislatíva, alebo potrebovali sme legislatívu týkajúcu sa maloletých bez doprovodu, vzhľadom práve na tie zvýšené počty ľudí, ktorí nemajú 18 rokov, sú to maloletí, ktorí vlastne sú tou najzraniteľnejšou skupinou. Viaceré orgány ako aj justícia musia čeliť určitým obmedzeniam, pretože tu máme rozpočtové obmedzenia. To všetko súvisí s tou politikou úspor, ktorá v podstate v praktickom hľadisku znamenala, že také krajiny, ktoré musia čeliť týmto výzvam v tej prvej línii, sú v určitom rozpore. Na jednej strane robia prácu, ktorú žiada Európska únia pri ochrane externých hraníc a robia to so stále menšími prostriedkami. To je neakceptovateľné, preto sa teda táto situácia musí riešiť nielen na európskej úrovni, ale aj na zmene politiky v, tejto, v tomto ohľade. Dublinské nariadenie nefunguje, to je úplne jasné. Musí, vyžaduje si reformu a tie záchytné centrá, hotspoty, tam treba takisto dôjsť, zaznamenať zlepšenie na to, aby utečenci mali možnosť rodinného zlúčenia a aby sa to všetko dialo takým spôsobom, aby sa skutočne dodržiavali tie práva, hlavne tie, ktoré som už spomínal, práva maloletých. A k maloletým treba pristupovať ako k deťom. Deti a maloletí si zaslúžia našu prvoradú pozornosť a pomoc a relokácia žiadateľov o azyl do iných štátov, to musí jednoducho byť implementované. Je to absolútna nehanebnosť, ako niektoré štáty neplnia si svoje záväzky, ktoré dali, ktorých sa chceli držať, keď sa stretli na rokovaniach rady, tam sú závery z rady a potom to vlastne popierajú tie štáty samotné. A takisto je tu ešte potreba veľkých operácií záchranných a pátracích. Videli sme, aké sú tu obmedzenia a problémy. A preto trvám na tom a opakovane trvám na tom, že je tu potreba na vytvorenia bezpečných a legálnych ciest. To je jediný spôsob, ako zastaviť mafie pašerákov. Jediný spôsob, ako ponúkneme alternatívu k tejto zúfalej situácii, ktorá vlastne pobáda toľkých ľudí, aby sa vydali do rúk týchto nelegálnych mafií, Európa môže tomu čeliť iba tak, že vytvorí legálne prístupové cesty. A potom presídlenie takisto musí byť posilnené. To znamená, členovia delegácie už sme to hovorili, Taliansko musí čeliť túto situáciu a mali by sme sa prebudiť všetci v Európe, aby sme kolektívne a solidárne reagovali na zdieľanie našej zodpovednosti. Ďakujem. Thank you very much. I want to ask particularly colleagues who were, who were on the delegation. Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí boli v delegácii Barbara. Kužická Barbara Spinelli a Cecil Kienge tam takisto bola. Pán Škripek. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja chcem iba súhlasiť s tým, čo povedal predrečník. Súhlasím so všetkými tými závermi, ktoré sme tu v našej správe spomenuli. Pokiaľ ide o tú našu návštevu na Sicílii, chcel by som iba spomenúť, že ja osobne som dojatá tým, ako talianské orgány zvládajú tú situáciu migrácie. Uvedomujem si, že to dosť dlho trvalo, pokým sa dostali do takej fázy, kde sa momentálne nachádzajú, pretože každý nový príchod do Talianska momentálne už je registrovaný. A myslím, že to je veľký, veľká vec, veľký výdobytok. Takže možno k tým záverom predrečníka by som mohla pripojiť tri otázky się cały czas nie dają mi one spokoju. Otóż pierwszy... Je to niečo, čo som si uvedomila počas tej návštevy, takže prvá otázka. Súvisí to s právnym problémom UNHCR a mimovládne organizácie obvinujú nové úpravy právne, ktoré by mali regulovať postupy ohľadne postupu udelovania štatútu utečenca obvinujú toto, tieto úpravy, že by to obmedzovalo alebo mohlo obmedziť práva žiadateľov, pretože súdy využívajú iba náhrávky a nebudú vlastne počuť osobne tých žiadateľov, ktorí vlastne ani nebudú osobne prítomní na súdnom konaní. Takže ja by som chcela počuť určitú formu vyjadrenia, vysvetlenia, pokiaľ ide o práva žiadateľov o azyl a ostatných žiadateľov, ktorí žiadajú o medzinárodné právo. Dochádza to k porušovaniu ich práv alebo nie? Uvedomujem si, že to je určitá dilema, pretože na jednej strane máme efektívnosť a rýchlosť týchto postupov, ktoré majú riešiť to, či ľudia majú právo na príchod alebo nie. A na druhej strane sú tu zasa štandardy a záväzky, ktoré súvisia s ľudskými právami. To bola prvá otázka. Druhá. súvisí to aj s, so spoluprácou vládnych agentúr s mimovládnymi organizáciami. Na viacerých úrovniach sme videli vynikajúcu spoluprácu miestnych úradov, národných úradov, talianských úradov s mimovládnymi organizáciami a chcem vám k tomu zablažovať, pretože to je skutočne veľká vec, čo sa podarila. A preto nerozumiem, že ako ste sa dostali do takej situácie, kde síce je, že tu je nejaký právny postup proti mimovládnej organizácii, kde mimovládnu organizáciu, ktorá sa snaží poskytovať pomoc migrantom. Prečo sa vám nepodarilo doriešiť tú vec takým spôsobom, že by ste v tejto otázke spolupracovali s touto organizáciou, aby Taliansko bolo príkladným štátom pre ostatné štáty, aby sme sa tohoto modelu potom držali. Predovšetkým pokiaľ ide spolupráci s mimovládnymi organizáciami, pokiaľ ide také krajiny napríklad, ktoré odmietajú príjmať utečencov. Takže moja otázka je, prečo sa vám nepodarilo spolupracovať lepšie a prečo ste vlastne dovolili takýto súdny spor? A tretia otázka. Na jednej strane súhlasím s predrečníkom, že tu čelíme veľkej úlohe, ktorú musíme zvládnuť na to, aby sme zabezpečili tú relokáciu a sú tu krajiny, ktoré odmietajú prijať relokovaných migrantov a preto by sme sa mali snažiť hľadať riešenia v tomto zmysle. Ale potom po tej návšteve som takisto nadobudla následovný dojem. Že v teréne, v Taliansku, relokačné postupy sa dejú tak, že v podstate v praxi je potom komplikovaná celá tá situácia, plná prekážok a vedie to k tomu, že nakoniec málo ľudí sa presídli. Takže mňa by zaujímalo, kde ten problém je, pán minister je to problém, ktorý by tu bol na strane ďalších krajín, ktoré by mali akceptovať, príjmať týchto utečencov, alebo je tu problém možno, ktorý súvisí aj s postupom samotným, že sú tu určité bariéry, ktoré vlastne máte priamo vo vašej krajine. A to už nehovorím o Dubline, ktorý tu bol takisto spomenutý. Ďakujem, Barbara Spinelli. Grazie. Ďakujem pán e, Mancione za prezentáciu, najmä e, tu jej poslednú časť e, o solidarite, flexibilnej solidarite a o tých príslušných postup, o postupoch, dublinských postupoch. Poukážem na niekoľko bodov. Na úvod chcem ešte veľmi poďakovať sekretariatu LIBE za vynikajúcu správu o tejto našej misii Chcem hovoriť o niekoľkých konkrétnych bodoch. Z časti na ne už upozornila Barbara, moja kolegyňa, ktorá hovorila predo mnou. Otázka mimovládnych organizácií je veľmi často diskutovaná aj v Taliansko a nie len s prokurátorom v ale aj so samotnými eh, mimovládnymi organizáciami. Nechcela by som, aby sa aktivity mimovládnych organizácií považovali alebo vnímali ako niečo, čo vytvára huma- nevhodný humanitárny kanál, tak ako povedal pán doktor Mancione. My sme svedkami toho, že sa nebezpečne šíri myšlienka o nejakom novom koncepte v súlade s právom, e, ktorý e, alebo teda e, novom koncepte search and rescue legále. Tento termín sa používa. A tu teda vyvstáva tá otázka legálnosti a potom otázka flexibilnej solidarity Tu sa naznačuje e, e, pokiaľ ide o, o mimovládne organizácie, e, že by sa teda správali, povedzme tak trocha účelovo, ale to ešte bude predmetom vyšetrovania, ktoré, ktorého sa ujmú príslušné orgány, ale myslím, že tu žiadne prepojenie s mafiou nie je, hoci my máme veľké skúsenosti s mafiou v Taliansku. No a potom je tu otázka medzinárodnej ochrany a tých, e, ktorí teda na ňu e, majú nárok. Sú, sú rôzne pochybnosti napríklad e, otázka e, priameho kontaktu medzi dotknutou osobou a e, sudcom a tu vystávajú určité ústavné otázky, Myslím, že to, čo je e, pozitívne a o čom sa diskutovalo e, aj z hľadiska právneho predpisu ZAMPA v Taliansku aj s mimovládnymi organizáciami, to je práve otázka maloletých bez sprievodu. A tu je treba vyzdvihnúť dôležitú spoluprácu mimo vládnych organizácií a tá, tento zákon, o ktorom hovorím, je sám o sebe veľmi dobrý a dôležitý. A potom je tu otázka bilaterálnych dohôd medzi Talianskom a Líbiou. A o tom sa takisto často aj tu v parlamente hovorilo. Ja e, som si vypočula mimovládne organizácie v Taliansku aj UNHCR a všetci zdôraznili tento aspekt že vlastne Líbia už nie je len tranzitnou krajinou, ale už je to krajina, z ktorej ľudia ucha, utekajú, lebo ani tam už situácia už nie je taká, aká bývala, takže to je krajina, e, ktorý je tzv. E, push faktorom. To súvisí e, s nerespektovaním ľudských práv a vytváraním koncentračných táborov. A na území tohto štátu tá história dohôd s Líbiou už má, už je pomerne dlhá. A pripomeňme prípad Hirsi. A tam išlo odmietnutie e, utečencov do Lídie. To nasledovalo po dohode Berlusconiho a Kadáfiho. To je v podstate taká, taký starý príbeh, e, ktorý ešte e, teda začal v dobách e, Kadáfiho a Berlusconiho. A potom je tu otázka hotspotov, identifikácie. Tá teda už je 100% a aj správa Amnesty International sa vyjadruje k tejto otázke identifikácie pomocou um, odtlačkov prstov, hovorí sa tam dokonca ale o prinúcovacích metódach. Pokiaľ ide o relokáciu, o tom samozrejme sa hovorilo, povedalo už veľa negatívneho, ale podľa mňa, pokiaľ sa ref, e, dublinský systém nezreformuje, tak e, v podstate relokácia ako taká bude e, chybným konceptom. V roku 2015 až 2016, e, už sa blížim k záveru, v Taliansku prišlo k e, presunom v rámci dublinského systému. To znamená, tí, ktorí prišli do Taliansko, odišli do Európy a potom boli opäť transferovaní e, e, do Talianska. 5049 e, takýchto transferov bolo vykonaných, 3936 rekolokácií prebehlo. Takže je viac ľudí poslaných späť do Talianska, než tých, ktorí boli odoslaní z Talianska inde. Ak sa dublinský systém nezreformuje, tak je tu riziko toho, že to skutočne bude vlastne klamlivý systém. A ja sa pýtam, čo sa dá urobiť e, s dublinským systémom e, a ako sa k tomu postaviť? Taliansko, možno, že bude vetovať dokonca na rade e, ďalšie kroky. Ďakujem. Uh, Áno, to je veľmi dobrá otázka, že čo sa vlastne deje na rade, aj pokiaľ ide o Dublin. Ďakujem pekne, kolegovia. Prosím vás, uh, obmedzte sa časovo, aby sme mohli mať aj reakcie pána ministra. Cecil Kienge, nech sa páči. Grazie. Ďakujem. Ďakujem, Claude. Ja chcem takisto poďakovať eh, pánu zastupcovi štátneho tajomníka Mancionemu za syntézu situáciu, je, ktorá je, veľmi, je stručná, ale veľmi eh, dôležitá, pokiaľ ide teda o našu návštevu, našu misiu. Eh, ja súhlasím so všetkým, čo sa doposiaľ povedalo a najmä s tým, čo povedal Juan Fernando. Tá misia bola tak dôležitá, že v podstate nám umožnila vidieť priamo v teréne to, o čom sa ináč dozvedáme z kníh a zákonov a smerníc, ktoré pripravujeme. Videli sme, čo znamená solidarita priamo v teréne, mohli sme tam uplatniť všetky svoje vedomosti a pozreli sme sa na hotspoty, e, riešili sme otázky mimo vládok, aj e, reformy dublinského systému. Je tu však jeden dôležitý pilier – a to je solidarita. O to sa chcem oprieť. Z toho chcem teraz vychádzať. Pozerali sme sa na to, ako sa solidarita priamo v teréne e, prejavuje a aké snahy v tomto smere vyvíja Taliansko. E, článok 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie hovorí o solidarite a o delení zodpovednosti a takisto aj na finančnej úrovni. Ale keď sme priamo v teréne, tak táto situácia, zdá sa, e, sa odkláňa od toho, čo sa, o čom sa hovorí v príslušnom článku. A tie e, zdroje sa nemenia ani e, v situácii, kedy, sa situ, kedy, kedy skutočne už môžeme hovoriť o núdzi alebo o naliehavých potrebách. Takže Identifikácia už e, prebieha na 100%, e, ale v prvom rade sa treba zamerať e, na záchranu ľudských životov a s tým súvisí otázka mimovládnych organizácií. Dnes potrebujeme nové pravidlá aj v Taliansku, aj na medzinárodnej úrovni, aby mimovládne organizácie mohli dobre pracovať, ale nie len oni, ale i všetci ostatní, ktorí sa angažujú v stredomorskej oblasti. Tu je akési politické vákuum ešte. A treba ešte v tejto súvislosti povedať, že som veľmi rada jednej veci. práve jeden rybár z Mazaradivale sa veľmi e, vyznamenal pri záchrane ľudských životov, pretože sa mu podarilo zachrániť e, životy migrantov a bol za to odmenený symbolicky. Takže e, to chcem tu uviesť ako príklad človeka, ktorý by samozrejme si zasluhoval v prvom rade ochranu, nie aby ho niekto za to ešte napadal. Pokiaľ ide o reformu dublinského systému, myslím, eh, že tá je potrebná, ale my sme sa práve v Taliansku zasekli na relokácii a podľa mňa eh, všetko začína práve eh, v týchto záchytných bodoch. Tá kríza solidarity práve začína mm, tam. A členské štáty, mnohé členské štáty si eh, chcú jednoducho vyberať eh, takých eh, migrantov alebo utečencov, ktorí im vyhovujú, ostatných nechcú. A na to musíme poukázať jednoznačne, pretože táto kríza solidarity je dôvodom našej neschopnosti realizovať plány relokácie a má to závažné dôsledky pre Taliansko, ale aj Grécko Takže e, tento, e, tá, tieto snahy e, sú interinstitucionálnej povahy. Dnes máme potrebu posilniť právne predpisy a, a takisto aj spoluprácu medzi jednotlivými zložkami a aplikovať holistický prístup a snažiť sa reagovať na tie základné príčiny, ktoré vedú ľudí k tomu, aby opustili e, svoju krajinu. A pokiaľ ide e, o maloletých bez sprievodu, ale ešte možno dôležitejšie e, o ženy, tam sa treba zamerať na to, akým spôsobom sa do krajiny dostávajú a ako sú zaintegrované do spoločnosti, najmä z hľadiska obchodovania s ľudskými bytostiami. Ďakujem. Thank you, Cecil. No, uh... Ďakujem pekne. Teraz pán Škripek, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Mancione, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás a takisto chcem vyjadriť svoju vďaku za tú celú misiu, ktorá bola veľmi dobre z vašej strany zorganizovaná. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu LIBE, pretože všetko prebehlo veľmi eh, hladko, mali sme dopravu, mali sme viaceré stretnutia, s prokurátorom, s primátormi miest a skutočne to bolo obohacujúce, takže my sme tam videli veľa. Čo nás zarazilo alebo prekvapilo, bola veľmi dobrá spolupráca medzi všetkými agentúrami, ktorých sa to týka. To je skutočne príkladné, predovšetkým pokiaľ ide o centrum eh, Frontexu, bolo úžasné, že sme tam videli tú spoluprácu medzi všetkými zložkami členských štátov, ktoré vlastne sú účastné na tejto akcii. Takže myslím si, že to bolo skutočne obohacujúce. Predovšetkým v tých e, záchytných centrách, hotspotoch, v prístavoch. Mali sme tam veľa Marokánčanov, ktorí prišli do týchto prístavov, ktorí vlastne boli strážení zo strany polície a tieto a čísla týchto ľudí boli skutočne veľmi vysoké a to sú tí najviac vracaní ľudia a je tu skutočne je to aj väčšina ľudí týchto práve, ktorí žiadajú o pobyt vo vašej krajine. A takisto sme sa tam dozvedeli, a to je skutočne veľmi prekvapujúce, že ten počet príchodov e, ľudí je aj z Nigérie, aj z Bangladešu. A tie rozdiely sú obrovské medzi alebo napríklad porovnaní s ostatnými číslami z ostatných krajín. Takže ja sa chcem spýtať nasledovne. Do akej miery e, robíme nejakú osvetu ohľadne toho, čo sa v týchto krajinách robí? Dostali sme tu čísla, že ľudia prichádzajú z subsaharskej oblasti a dokonca až 60 národností ľudí prichádza z oblasti subsaharskej Afriky. A v týchto našich rozhovoroch neviem, či sme si uvedomili, že tu došlo k nejakej zmeny momentálne k strednému východu. Pakistan, tam je vždy jeden z piatich. Došlo tu skutočne k zmene. Už nechodia ľudia z Iraku, už prichádzajú z Afriky a preto si myslím, že sa musíme zamyslieť aj nad týmto, ako chceme riešiť túto situáciu v týchto krajinách. A pokiaľ ide o tie záchytné centra in Castel Nuevo, tak tam sme videli tie jazykové hodiny, kde sa učečenci učili čítať, písať a takisto aj ďalšie služby, ktoré sa tam poskytujú na vysokej úrovni. Ale dozvedeli sme sa aj to, že kvôli nejakým štruktúrálnym faktorom sa môžu tieto centra zatvoriť Takže niektorí z mojich kolegov povedali, že by sme sa mali vyhýbať nejakým podozreniam, že tu dochádza k e, zaangažovanosti mafie, ale my máme porekadlo, že jednoducho listy sa nehýbu bez vetra. Takže počuli sme, že sa to už prešetruje. Mohli by ste nám možno uviesť viac detajlov ohľadne toho, ako sa tieto centra prevádzkujú a takisto sme navštívili aj ďalšie centra, kde boli už určité podozrenia, pokiaľ ide o pašerákov, takže takúto situáciu nemôžeme akceptovať a potom ďalšie miesta sú, kde tá kontrola vôbec nie je zabezpečená, takže ak máte nejaké informácie o týchto skutočnostiach, bolo by dobré, pretože nemôže tu dochádzať k zneužívaniu peňazí, ktoré dostávať ju tieto centrá z Európskej únie. A takisto situácia ohľadne Líbie, tam je skutočne sloboda pre pašerákov, tí si robia čo chcú, stretli sme sa s mimovládnych, predstaviteľmi mimovládnych organizácií, pozreli sme si zahrávky, nahrávky, videonahrávky eh, ohavností, ktoré sa dejú a ľudia o tom ani nevedia. Chcel by som povedať, že berieme na vedomie e, tie výzvy, ktoré musia čeliť vaše centra a všetku tú prácu, ktorú tam realizujete, pretože skutočne sme boli prekvapení pozitívne, akým spôsobom ten celý proces je organizovaný a v tejto chvíli, keď teraz tieto stredomorské cesty, tá trasa sa dokonca ešte obohatila v porovnaní s minulosťou. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, hlavne chcem pozdraviť pána zastupcu štátneho tajomníka Mancioneho a López Aguilára, pani e, Kudrická, vám e, blahoželám k misii, ktorá bola veľmi prínosná. Blahoželám aj k rovnováhe v vykonanej práci. Bola to veľmi hodnotná návšteva, najmä pre mojich kolegov, ktorí nie sú zo Sicília, nie sú z Talianska. Tento hodnotenie e, talianského systému e, je absolútne pozitívne. E, všetci aktéry tohto systému príjmania utečencov pracujú unisono, ale je tu jeden údaj prefektúru Raku z Sirakúzy a to e, ukazuje na etnické zloženie e, utečencov, ktorí prichádzajú do e, Turecka, najmä po dohode s Tureckom. Eritrejci predstavujú 5 celkového počtu, Syri, Sierčania takmer 0, 0 po dohode s Tureckom. To všetko teda vedie k zlyhávaniu plánu rekolokácií, pretože môžeme rekolovať, rekolokovať len tých, ktorí e, prekročili v predchádzajúcom trimestri 75 celkového počtu e, utečencov. Takže tém, tá téma neúspechu rekolokačného mechanizmu, to je e, niečo v podstate čo súvisí aj s absolútnym nepochopením zo strany iných členských štátov, e, pokiaľ ide o situáciu v Taliansku, kde tie migračné toky sú iné než na Balkáne. Takže e, máme tu e, otázku solidarity Dublinu 3, kde ide o zodpovednosť všetkých členských štátov, to znamená absolútna zmena alebo radikálna zmena a e, potom e, tu je ešte ďalšia téma, to je dekret e, Minity. To je niečo, čo reaguje na talianské požiadavky vychádzajúce z určitej anomálie, ktorá súvisí s tými veľmi dlhými lehotami spracovania prípadov na niekoľkých úrovniach, práve pokiaľ ide o politický azyl a tak ďalej. Tri roky v Taliansku sú, povedzme, ľudia, ktorí teda sa pohybujú v, e, sú zachytení v tom, e, v tom talianskom e, systéme. A ten dekret imity teda predstavuje dôležité riešenie tejto talianskej situácie, ktorá je do istej miery anomálna. A potom ešte mám ďalšiu otázku. Koľko koľko vynakladá Taliansko na systém príjmania utečencov ako taký. Údaje hovoria 4,6 miliard eur v roku 2016 a koľko Európska únia poskytuje Taliansku na riadenie migračných tokov, ktoré nie sú len talianským problémom, ale európskym problémom. Ďakujem. Katarína Činiči. Pani Katarína Činiči. Ďakujem, pán predseda a ja chcem poďakovať pánu Mansionovi za to, že prišiel a za úvod k tejto misii na Sicílii. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa misie zúčastnili a ďakujem za konštruktívneho ducha. Ďakujem kolegom aj za vyjadrenie a svedectvá ktoré dnes vyslovili Taliansko e, a Sicília, vynakladajú obrovskú námahu alebo úsilie, ale takisto dosahujú aj veľmi dobré výsledky. E, napríklad aj v legislatívnom rámci dekretimity, ktorý sa týka aktuálnej situácie aj maloletých bez prievodu, potom je tu e, snaha zlepšiť hotspoty, aby lepšie plnili svoj, svoj cieľ a v Taliansku je veľmi aktuálna téma maloletých bez sprievodu, najmä v Sici- na Sicílii. Vďaka zapojeniu medzinárodných e, aj miestnych orgánov, mimovládok a podobne a samotných e, občanov v Taliansku sme vedeli e, zabezpečiť primerané prijatie pre maloletých bez sprievodu, ako aj ďalšiu integráciu, ktorá je veľmi dôležitá. Ďakujem kolegom, ktorí poukázali na realitu, ktorú ja ako Sicilčanka veľmi dobre poznám, ale ktorú treba takisto odkomunikovať eh, iným kolegom. Pán eh, zastupca štátneho tajomníka, vy ste správne povedali, že migrácia je humanitárnou krízou vyžadujúcou štruktúrálne opatrenia. Všetky krajiny musia prispieť, eh, pretože tie krásne to krásne pobreže Sicílie je e, e, vstupnou bránou do Európy a veľmi stručne teda chcem povedať, že je potrebné e, reformovať azylový systém, najmä a vychádzajúc pritom najmä z reformy dublinského systému, lebo to, ako to bolo koncipované, v podstate uh, E, kladie veľké zodpovednosti na krajiny, ktoré už prirodzeným spôsobom sú v prvej línii e, toho migračného tlaku. Táto reforma e, by mala zdôrazniť otázku maloletých bez sprievodu. Ako povedal aj kolega, v prvom rade ide o deti a až potom sú to migranti. Takže to je taká zásadná vec. Takisto a na to upozornili predrečníci, treba položiť dôraz na solidaritu, ale nie len na solidaritu, ale aj zodpovednosť všetkých európskych krajín pri e, čelení fenoménu, ktorý sa týka všetkých európskych krajín. Nemôžeme nechať Taliansko alebo Grécko osamotené. Všetky krajiny sa musia ujať určitej časti zodpovednosti, aby sme čelili tomuto problému a takisto je potrebné vytvoriť e, e, cesty e, pre prístup ľuďom, ktoré sú legálne, tak aby sa bojovalo proti pašovaniu ľudí a na to sú potrebné efektívnejšie právne nástroje v Európe. Bolo by teda smutné, chcem povedať na záver. Um, keby sme museli nútiť členské krajiny EÚ e, k plneniu týchto e, úloh vyplývajúcich z flexibility a responsibility a solidarity nejakými mm, prinúcovacími prostriedkami. Ďakujem. Anna Gomes, prosím. The colleagues... Príjmam sa ku kolegom, ktorých e, chválili za činnosť talianské orgány. Sobotu som bola e, na e, lodi San Giuso v rámci operácie v rámci operácií na Malte, v rámci spolupráce so Spojenými štátmi s 11 kongresmeny a potvrdzujeme, že potvrdili sme, že, že, že na, pos, ľudia sú z Bangladeš, z Nigérie, z, Marok, z Maroka. To naozaj hovorí e, veľa o vývoji politickom politické a ekonomické správovanie v týchto krajinách. Je tu je tu jasné prepojenie s prítokom, prílivom utečencov. A tiež potvrdzujem, že hoď naše vlády tvrdia, že všetko je pripravené, e, je operácia Sofia a tak ďalej, aby sa rozbil obchodný model prevádzačov. Naopak pomáhame ju, pretože sú tu kontrolované bezpečné cesty, legálne cesty pre ľudí prichádzať ako utečenci či migranti. My pomáhame tomuto biznisu, to si ujasníme. Čokoľvek urobíme, tento biznis sa prispôsobil okolnostiam, nielen balkánske trasy, ale i lode, ktoré používajú cez Turecko pašované lode vyrábané, člny vyrábané z e, plastov a gumy. Číne. Taliansko na základe e, z tejto správy má systém na bezpečný a legálny vstup, humanitárne víza a to by sa malo robiť na európskej úrovni. A potom by sme určite zvrátili tento obchodovanie tých prevádzačov. Ale keďže tu nie je solidarita, ako povedal Mancione, nedeje sa to. Nie je tu solidarita. Dublin nefunguje, relokácia nefunguje. Vezmime si Portugalsko. Za posledný rok z Talianska a Grecka sme prijali tisíc ľudí. 40 týchto ľudí e, odišli. E, e, už boli zorganizovaní, kde pôvodne chceli ísť, kde mali príbuzných, kde mali komunity, hlavne v Nemecku. pripustili, že majú všetko zorganizovať. Či dlhšie ich necháte v tých e, táboroch alebo niekde, Grécko, Taliansku, tým, tým viac sa zorganizujú tými istými obchodníkmi, aby sa dostali do pôvodných cieľov. Tým pádom blokujeme skutočných utečencov, Sierčanov a Iračanov. Vzdielam obavy a mám správy, táto správa zo včerajška od Refugees International kde sa zistil, že situácia v tých hotspotoch je hrozná. Musíme urobiť e, osobitnú misiu. Čo sa deje na, v tých hotspotoch? so situáciou detí a žien, ktoré sú e, obeťami znásilňovania a vykoristovania počas tej cesty. E, Psychologická a lekárska pomoc prakticky e, absentuje v tých hotspotoch pre ne. Ďalšia otázka, Líbia. Som proti externalizácii našej zodpovednosti. Odsudzujem dohodu EU turecko dnes poradca Európy pre ľudské práva, množstvo tých obav e, z kolektívneho vykoristovania, ktoré sa deje od Grécka až po Turecko. Ja mám veľké obavy, pokiaľ ide o to, čo sa deje s Líbiou. Navštívil som tie e, centrá zadržiavania v Líbii počas vojny, počas Kadáfiho a viem, že tieto centra ešte i dnes sú otrokárskými tábormi, kde sa týra. Ak teda či už my ako e, Taliansko alebo Európska únia toto e, odsudzujeme, ak to neodsúdime, ak to externalizujeme, sme spoluvinníkmi. v Líbii sa nedá, kým tam nebude spravovanie, ten problém riešiť. Musíme pre vládnutie tam urobiť viac. Nejde o námornú bezpečnosť. Ľudia prichádzajú od inakiaľ. Je to smiešne, ak sme s tým e, spoluvinníkmi. Koľko ľudí, chcem sa spýtať, sa vrátilo zo strany e, členských krajín, ktoré sú v prvej línii, ako je Taliansko? Kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste sa držali dvoch či troch minút pod pás, ktorý ste ešte na zozname rečníkov. E, nech sa páči, pán Poster. Ďakujeme, pán minister, za vaše úvahy. Chcem vyjadriť v prvom rade rešpekt talianskej vláde. Podnikate mnohé úsilia na zvládnutie humanitárnej krízy. Sú tu dva aspekty. Prvý, Máme tu situáciu, že utečenci sa topia v Stredomorí. 1600 ľudí tento rok. Talianská vláda mala, založila program Mare Nostrum. Na základe nedostatku solidarity ďalších členov sa ten program nepok- e, nerozvíjal ďalej. Viem, že Taliani naďalej sa snažia zachraňovať veľa ľudí. Môžete mi dať nejaké číslo, koľko ľudí vďaka e, aktivitám talianskej vlády sa zachránilo. Vy vidíte nejakú možnosť v ďalších členských krajinách získať podporu pre systematický e, celoeurópsky program ľudí v, zachrany ľudí v núdzi na mori. Ľudia na vonkajšej hranici sa topia. Je to jedna z najväčších katastrof, ktorou je EÚ konfrontovaná, to umieranie musí skončiť, pretože je tu vlastne efekt návyku. Pamätám si, že v roku 2015 utečenci sa topili pred Lampedusou. Sme tu mali minútu e, ticha. Nemáme už teraz ani čas na takéto minúty ticha. Toľko ľudí zomiera. Je to veľká katastrofa a keď v tejto otázke nepracujeme, tak myslím si, že EÚ nebude mať proste kredit rešpektovať ľudské práva voči vlastným ľuďom. Potom otázka flexibilnej solidarity. Musíme premyšľať o inom koncepte, aby sme príjmali iné členské krajiny k príjmaniu utečencov. Musíme premyšľať o tom, ako môžeme pre regióny a mesta vytvoriť systém stimulov, aby príjmali ľudí Nemusíme tu, nemali by sme tu vytvoriť nejaký fond, ktorý bude vlastne humanitárny investičný program, kde mesta a regióny si môžu vyžiadať peniaze, aby išli investície do sociálnej výstavby, vzdelávania. To by mohlo prispieť k tomu, investovať do utečencov, ale tiež by to bolo podpora domáceho obyvateľstva, ako sa nájdú pracovné miesta Takýto program treba v Európe podporovať, aby sa boj za utečencov e, rozvíjal viac. Teraz Mariu. Ďakujem. Súhlasím s pánom Kosterom, že treba mať koncentrovanejšiu a koordinovanejšiu e, pomoc EÚ, ten fond a všetky zdroje aby bola situácia v hotspotoch humánnejšia, aby sme boli lepšie pripravení vzdelávať deti. Ale nielen to. Z tejto správy sa mi len potvrdilo e, odpoveď na moje otázky. Sú tu čísla o relokáciách z Talianska do Grécka. Vidíme, že z Grécka je väčšie množstvo relokácií, nižšie číslo sú z Talianska. Naše ministerstvo v Estónsku je v aktívnom dialogu s Gréckom a Talianskom. Dobre spolupracujeme s Gréckom. Prichádzajú ľudia z Grécka, ale i naši ľudia povedali, že že s Talianmi je oveľa ťažšie spolupracovať s policiou, s hotspotov. Týka sa to i pripravenosti a utečencov na presídľovanie. Sami ste povedali, že nebolo tu dosť informácií pre utečencov. Zlepšila sa situácia, pýtam sa, pripravenosť utečencov na presídľovanie, ich informovanie a spolupráca s členskými krajinami nie je normálne, aby Grécko malo také vysoké efektívne čísla spolupráce. Čo, aký je problém s Talianskom? Ďakujem. Veľmi podstatné body, kolegovia. Ďakujem vám za ne. Mohli by ste teraz, prosím, prejsť tými e, otázkami a odpovedať na ne najlepšie, ako viete. Eh, Ďakujem, pán predseda. Tieto otázky sú veľmi zaujímavé a dôležité. Počúval som ich a zoskupil do eh, niekoľkých eh, kategórií podľa toho, ako sa svojou povahou k sebe blížia. A pokúsim sa povedať vo všeobecnosti, že osobne vzaté. Už asi 4 roky sa venujem tejto e, úlohe ako e, zástupca štátneho tajomníka e, za vlády pána Letty som bol týmto poverený. Bolo tu veľa neistot a málo istôt, musím povedať, za to obdobie. Ale niekoľko istôt mám. poprvé, politika na európskej úrovni zameraná na tému, ktorá má nielen európsku, ale aj celosvetovú e, dimenziu, tak e, to je niečo, e, čo skutočne vyžaduje, aby tá dimenzia európskej politiky bola globálna, podobne ako je globálny celý ten problém. A doposiaľ to tak nebolo, to je jedno z veľkých zlyhaní celého systému. A po druhé, my sme sa všetci v tejto rozprave a v tejto debate zamerali na príjmanie. Ale e, príjmanie, tak ako to napríklad uchopilo Nemecko, je len prvým krokom v celom reťazci ďalších krokov, ktoré treba urobiť. Zachrániť niekoho, ale nevedieť, čo s ním potom, to je samozrejme aktivita, ktorá môže spôsobiť jednotlivým národným štátom ďalšie problémy. Celá tá vec nie je jednoduchá. Nemôže tomu čeliť krajina osamotene. Keď, uvidím, keď sa pozrieme na údaje, tak je to jasné. V roku 2015 prišlo do našej krajiny e, e, po mori 170 e, tisíc. Do roku 2000 2017 16 už 185 e, e, tisíc. Takže to je skutočne e, veľký nárast a tento rok už prišlo viac ľudí než za rovnaké obdobie v minulom roku. My sa na to pozeráme ako na číslo a na čísla, ale nie sú to čísla. Každý človek, ktorý k nám príde, má vlastne svoju osobnú históriu. Sú to ľudia, ktorí možno prišli e, viac menej e, v priateľných e, cestovných podmienkach sú takí ľudia, ktorí jednoducho nedorazili vôbec na naše územie, lebo zahynuli na mori. Sú ľudia, ktorí boli vystavení obrovskému týraniu a ponižovaniu na tejto ceste. Takže veľa kategórií ľudí. Európsky prístup by sa teda mal zamerať na solidaritu, nielen na kontrolu, aby sa jednoducho nestigmatizovali celý ten systém e, príjmania utečencov, ktorý samozrejme má svoje e, chyby. Pred 4 rokmi sme riešili 24-25 tisíc ľudí ročne a e, po troch rokoch 185 tisíc. Za 3 roky to takto naráslo a samozrejme to taký nárast e, pochopiteľne privodil e, určité nerovnováhy, ale nám ide hlavne o to, aby sme vytvorili celú sieť takýchto záchytných bodov a aby e, sa ďalšia e, integrácia týchto ľudí odohrávala na základe určitého konsenzu, teritoriálneho konsenzu pretože 180 tisíc ľudí, keď príde, keď sa vylodí na území, tak pochopiteľne to kladie veľké nároky a, a je to aj časovo náročné. Dúfam, že som na nič nezabudol, teda pokiaľ ide o vaše otázky. Budem teda hovoriť jedno po druhom o hotspoty. Ja už som o tom hovoril ako to e, vnímame. A pokiaľ ide o správu Amnesty International, hovorí sa tam aj o prípadnom násilí proti niektorým ľuďom, konkrétnym ľuďom. Talianské orgány popreli, že by sa niečo takéto stalo a ja môžem len vyhodnotiť, podobne ako vy, obsah tejto správy. ale spravodajca Amnesty International, ktorý túto správu napísal nikdy, e, nehovoril s e, príslušnými orgánmi v Taliansku o tejto problematike, aspoň pokiaľ viem. A preto to nie je až tak dôveryhodné, pretože e, tam vychádza z anonymných zdrojov, pretože hovorí o anonymnom e, zdroji, ktorý bol nakoniec aj trestne stíhaný, alebo teda bol predmetom záujmu e, orgánov činných v trestnom konaní. No, ja som bol veľmi často v hotspotoch a videl som veľmi často, že niektorí ľudia odmietajú identifikáciu, e, takže to je vlastne jeden z paradoxov dublinského systému. Niektorí, mnohí odmietajú um, identifikáciu, pretože chcú pokračovať e, v ceste za svojim cieľom, bez toho, aby sme ich zdržali alebo zadržali. Pripomeňme si tu aj e, e, Eurodac. Takže tie prinúcovacie prostriedky, to znamená prinútiť niekoho, aby poskytol odtlačok prstov, nuž toto podľa mňa ešte neznamená, že by sa e, odohrávalo násilie na e, týchto ľudí, ľuďoch. Takže predpokladám, že by malo ísť o iné typy e, zaobchádzania. Takže ja samozrejme nechcem spochybňovať autora správy Amnesty International, ale vychádza z anonymného zdroja a E, nie je to teda to, čo ja e, každodenne pozorujem v hotspotoch a práve preto ma táto správa až toľko e, neznepokojuje, pretože vás môžem ubezpečiť, že tá práca poriadkových síl a všetkých týchto zložiek je veľmi intenzívna, či už pri zachraňovaní alebo tých následných krokoch. Mimovládne organizácie, myslím, že som to už povedal jasne, eh, tzv. ilegálny search and rescuing. Eh, aj náš eh, kódex eh, námorného práva napríklad eh, obsahuje možno ešte tvrdšie postihy mm, plavidiel, ktoré nepomôžu inému plavidlu mm, na mori, ktoré sa ocitne v núdzi. Takže ako môžu títo ľudia, ktorí sú pritomní na mori, nezasiahnuť? Ehm, samozrejme, eh, aj v tejto oblasti sa musíme snažiť o väčšiu transparentnosť a väčšie istoty. V niektorých e, chvíľach e, sa e, v Sicilskom kanále napríklad vyskytli niektoré pravidlá mimovládnych organizácií, ktoré jednoducho tam nemali byť vzhľadom na to, ako bola pripravená záchranná akcia. Takže miesto toho, aby e, prispeli k e, zachráneniu stoviek ľudí, tak e, mohli v podstate ohroziť celú záchrannú akciu, ktorá bola veľmi zložito pripravená. A E, tie aktivity, e, koordinačné aktivity samozrejme sú nevyhnutné a to musí byť v právomoci príslušných orgánov a štátov e, aj vzhľadom na to, ktoré body boli definované ako bezpečné prístavy a podobne. Takže myslím, že to by, tomu by sa mali prispôsobiť aj e, mimovládne organizácie. Ale v prvom rade, teda, ako som povedal, nejde o, len o záchranu e, ľudských životov a pochopiteľne v tomto prípade treba veľmi poďakovať mimovládnym organizáciám. Ale ten problém, problém je politicko technicky pochopiť e, to, že e, ktokoľvek e, kto e, chce operovať v tom stredomorskom, v tom regióne, tak musí E, jednoducho vedieť, že ten základný bezpečný prístav, to je, to, to je Taliansko. No a pokiaľ ide o e, protiprávne aktivity, samozrejme tie veľké centra vždy e, lákajú tých, ktorí z toho chcú, chcú mať nejaký zisk. A to sa týka nielen našej krajiny, ale aj iných. A Samozrejme, tam, kde e, je povedzme veľký príliv e, hostí, no tak samozrejme mm, e, je možné diversifikovať aj rozmanitosť služieb, keď to takto prirovnám. Takže mm, to platí aj pre tento fenomén, ktorý sa odohráva v takých dimenziách. No a pokiaľ ide o nevhodné využívanie talianských, eh, pardon, európskych eh, zdrojov, ja vás môžem ubezpečiť, eh, že tie 4 miliardy 4,2 miliardy, ktoré sú vyčlenené na mm, túto komplexnú pomoc a príjmanie a z toho tá Európa prispela Taliansku v priebehu 7 rokov niečo malo vyše z 300 miliónov eur, takže si viete predstaviť, ako zložité je e, manažovať e, príjmanie utečencov v našej krajine a Mare Nostro napríklad, to, to je takisto nejakých 100 e, miliónov za 7 rokov 700 a to nepokrýva ani časť e, tých e, nákladov, ktoré my sme mali prostredníctvom Mare Nostro práve na záchranu ľudských životov. Takže si myslím, že nevhodné využívanie európskych zdrojov skutočne nie je e, problémom. My sme takisto samozrejme zaviedli celý rad vecí, kontroly, požiadavky na prevenciu prostredníctvom mechanizmu určitých eh, mm, zmluv, na základe ktorých môžu eh, jednotlivé obce eh, fungovať a tak ďalej. To všetko sme urobili preto, aby sme povedzme od toho systéma príjmania utečencov čo najviac vzdialili také tie kriminálne živly. Ale ide o, potom o následnú distribúciu utečencov do miestnych komunít, ktoré sa potom ujímajú menšieho počtu e, utečencov, čo v podstate zvyšuje efektivitu aj určitej kontroly alebo zlepšuje prehľad o e, situácii utečencov na e, celom teritóriu ehm, Talianska. Samozrejme to zvyšuje aj, aj, aj disponibilitu obcí ehm, zapojiť sa do týchto aktivít. No a potom pokiaľ ide o tú právnu stránku v Taliansku, e, myslím, že e, ako v jednej možno z prvých krajín Európy sa prijala, prijali príslušné právne predpisy na to, aby sa reagovalo na túto situáciu. Ehm, v prípade e, distribuovania maloletých bez prievodu, tie európske ehm, princípy v podstate sa zatiaľ vôbec nenaplňajú. My máme 27 tisíc e, maloletých bez sprievodu, ktorí sa u nás e, vylodili a minulý rok a dnes je to 17 tisíc, ktorých ešte máme a tie náklady na riešenie situácie týchto maloletých sú oveľa väčšie než v prípade dospelých ľudí. My sa snažíme teda to riešiť a boli by sme radi, keby miesto toho, aby nás všetci kontrolovali, či skutočne dôsledne plníme e, všetky právne predpisy, e, sa k nám vystrela aj pomocná ruka, e, ktorá by sa nám snažila pomôcť. A dohoda s Líbiou, to je vlastne otázka tzv. externalizácie. Nuž, to závisí, ako sa na to pozrieme tie dohody s Líbiou sa môžu vnímať pozitívne alebo negatívne. Závisí od nás. Toto je môj názor. Môžete to samozrejme kritizovať a aj dôrazne kritizovať, ale e, to, že nasledujúcich 20 rokov budeme e, v prípade všetkých tých lodičiek e, ich takto jednoducho posílať z jedného brehu na druhý, tak to to by nešlo pochopiteľne. Keby fakt skutočne išlo len o takéto podzadávanie alebo presúvanie e, riešenia na niekoho iného, no tak to by nebola adekvátna odpoveď. Ale a to samozrejme ešte musíme nejak e, e, uviezť do praxe. ak teda budeme predpokladať, že sa e, podarí vytvoriť vhodne riadené štruktúry, riadené humanitárnymi organizáciami, také štruktúry, e, ktoré umožnia práve e, vytvorenie legálnych spôsobov rekolokácie, tak, alebo teda legálnych spôsobov presunu utečencov, tak si myslím, že by to e, bolo oveľa účinnejšie než len jednoduchá dohoda s e, Líbiou, ale v jej kontexte by sa to takto mohlo realizovať. A potom nejde o to, že by mala mať zodpovednosť len Európa, majú zodpovednosť aj africké krajiny, z ktorých e, tie toky pochádzajú, alebo cez ktoré tie migračné toky prechádzajú. Pred týždňom sa v Ríme konalo stretnutie na túto tému, malo by potom ďalej byť v Tunisku jeho pokračovanie a ak teda hovoríme o tzv. externalizácii alebo presúvaní teda na tej ďalšej strany pochopiteľne tej, tejto problematiky ja chápem tie výhrady, ktoré k tomu môžete mať. No a potom je tu ešte eh, experiment eh, napríklad s náboženskými komunitami ako Sant, eh, Santo Egidio, to znamená určitý počet menej než tisíc utečencov mm, v podstate bol, bol pod podchytený týmto spôsobom. Vo Francúzsku takisto sa vyvíjajú podobné aktivity. Ale chcem povedať toto. Tá možnosť e, vytvárať legálne spôsoby migrácie samozrejme e, e, je na mieste, ale v tom prípade, že sa, že sa zároveň budú riešiť takisto aj tie nelegálne spôsoby migrácie a vytvárať nástroje na to, aby sa kontrolovali. V opačnom prípade by som tomu dosť dobre nerozumel. No a pokiaľ ide o rekolokáciu, už e, tu tá v podstate má svoje obmedzenia už e, vzhľadom na e, svoju koncepciu ako takú. Ide tu o mm, to, že sa pracuje s údajmi Eurostatu a aplikuje sa to tú pra, túto pravidlo e, 75-percentného podielu žiteľ etnika vzhľadom na celkový počet migrantov a podobne. Nuž, e, e prečo tých 75% e, e, nefunguje? No preto, lebo v podstate nikto nedôveruje e, týmto odhadom, e, ktoré e, prichádzajú z jednotlivých e, E, štátov. E, problém je v tom, že pri takom vysokom percente v podstate sa to potom týka len e, sírčanov a toto v podstate je to základné obmedzenie toho systému rekolokácie, relokácie tak ako bol nastavený. A pokiaľ ide o tie ostatné relokácie, myslím si, že nemôžeme tvrdiť napríklad, e, že by e, Grécko v rámci relokácie e, spolupracovalo lepšie než e, Taliansko. E, z Grecka sa e, relokalizovalo 120 tisíc, z Talianska 40 čísla na to možno takto ukazujú, ale nie je to tak. Totiž tá lokácia prebieha na základe dublinských pravidiel a na to potrebujeme nájsť celý rad informácií. takže pochopiteľne E, je potrebné teda e, reformovať e, dublinský systém práve aj z tohto hľadiska, pretože ak by sme chceli len zvýšiť byrokratickú záťaž celého systéma, tak, systému, no tak potom tá relokácia už prestane fungovať úplne, už doposiaľ nefungovala e, dobre. No a e, zákon Minity, ktorý bol e, prijatý v Taliansku, e, tá, tento zákon v podstate upravuje to, na čom sa všetci zhodnú, to znamená maximálne zrýchliť lehoty na uznanie práva na azyl. 3, 4, 5 rokov je jednoducho príliš dlho. je len o ľudské práva konkrétnych ľudí, ale aj o funkčnosť celého systému ten systém, ak zadržiava niekoho 4 až 5 rokov, tak to nie je dobré. Treba vytvoriť systém, ktorý sa jednoducho, kde sa veci netiahnú neprimeraným spôsobom. Hovorím, 5 rokov to je príliš. Um, spravodlivosť uh, uh, alebo ten systém u nás e, funguje tak, že sa veci posudzujú e, e, v podstate, že, že žiadosť žiadateľa posudzuje určitá komisia a potom samozrejme to ide na tú úroveň právneho posúdenia. A ja chcem povedať, že v podstate išlo o to, aby sa celý ten postup zrýchlil bez toho, aby sa tým boli dotknuté podstatným spôsobom a práva žiadateľa o azyl. Chcem poďakovať vám, pán minister, i poslancom. Chcem poďakovať z delegácie. Veľmi intenzívne sa participovalo na e, jednotlivých e, dokumentoch, relokácie, presiedľovanie, Dublin. Mnohí kolegovia na tom spolupracovali, takže naozaj máme tu veľmi skúsených e, poslancov. Teší ma, že ste sa takto implicitne angažovali. Máme tu množstvo follow-up následných aktivít. Po obede to bude komi si a hovoriť o problematike detí. Sú to teda veľké, veľké záväzky. Určite ste si toho vedomí a chcem vám všetkým poďakovať za váš čas e, v rámci tejto veľmi citlivej problematiky. Máme tak nabitý program. Chcem vám, kolegovia, poďakovať i sekretariátu za vašu správu, tento návrh vlastne bude považovaný za správu z delegácie. Ďakujem pekne. So in... Teraz, kolegovia, spoločné stretnutie s výborom FAM. Poprosím pani predsedničku výboru FAM. Ide o krátke stretnutie k istambulskému dohovoru. Ja už začnem e, uvádzať problematiku